Dobrý deň. Poprosím vás, aby ste išli podľa pani Hein a hlasovali o jej, o jej správe ako prvé. Je niekto proti? Má niekto? Je, ste za? Nikto. Dobre, takže zajtra budeme začínať pri hlasovaní eh, správou pani pan Heinz. Takže prejdeme k prijatiu programu schôdze, potom tam máme schválenie zápisnice zo schôdze z minulého zasadnutia. Pokiaľ dokonca tohto zasadnutia nikto nepodá žiadosť o zmenu, tak to považujeme za schválenú. Potom k ďalším um, oznámeniam nie sú žiadne ďalšie, žiadne ďalšie preklady, Takže um, sú len tie preklady, ktoré sú k dispozícii, všetky ostatné nie sú ani nebudú. A to tlmočenie, tlmočenie je v tom režime, uh, v akom sme vám oznámili. Pokiaľ by niekto chcel uh, hovoriť po dánsky, môže, dančina sa dá pretlmočiť priamo. Mm, potom tu máme uh, cestu do Portugalska, do Demareš, ako som počula, táto cesta bola uh, veľmi veľkým úspechom. Môžete si to prečítať a môžeme si premyslieť, či sa e, predsa len nebudeme ešte e, či ešte raz sa nepôjdem, nepôjde niekto z nás aj prípadne súkromne, a tak aby sme niečo pocitili z tej atmosféry tohto kultúrneho hlavného mesta. Dobre, zajtra sa bude hlasovať, tak dúfam, že všetci bude, si prinesiete svoje elektronické kartičky. Prejdeme teraz k bodu 4. Punkt 4. Áno, takže 4. OK. So, wir kommen zu Punkt 4. Ich gebe... Takže ešte raz štvorka a ja si udelím slovo sama. Uh, hoci ho napriek tomu mám. A prejdeme k novému programu komisie e, na tému programu Unie pre vzdelávanie odbornou prípravu mládež a šport, Erasmus pre všetkých. Nie je to prvýkrát, keď o tom hovoríme, ako viete, v roku 2011 v novembri sa bol prezentovaný komisiou návrh tohto programu a tento program by mal e, prebiehať 7 rokov od roku 2014. V rámci našo prvé, naš, našej prvej výmene skúseností koncom mája som sa vyjadrila k niektorým bodom tohto programu, medzi iným aj o názve, o štruktúre, architektúre, o, o viditeľnosti jednotlivých oblastí, vzdelávania pre mládež a minimálnych alokáciách lokalit, tento malý text, ktorý som vtedy predniesla, alebo ktorého som sa pridržiavala. Myslím si, že tento návrh ešte stále máte. Poprosím vás, aby ste si ho ponechali, pretože e, dnes večer dostanete ďalší k mojimi, s mojimi ďalšími poznámkami ďalším častiam programu. Takže dnes e, by som vám povedala, na tému Erasmus Masters, teda Erasmus pre všetkých. By som chcela povedať niečo k medzinárodnej dimenzii programu, k roli eh, susedských programov a takisto chcem hovoriť o niektorých aspektoch managementu a realizácie tohto projektu. Takže ešte raz, my sme už raz o tomto hovorili a to, čo sme hovorili naposledy, čo sa týka celej štruktúry k tomu máte dok- dnes večer ešte, myslím dokonca, že už to máte, alebo to dostanete cez internet dnes večer, e, dostanete potom zhrnutie tiež toho, čo vám dnes poviem. Takže komisia e, návrhuje, ide vlastne o, o facility, komisia návrhuje uh, e, Erasmus pre všetkých a v rámci toho chce garantovať e, pre určité inštitúcie, financovanie, a to sú inštitúcie, ktoré ponúkajú v, tohto, v rámci tohto programu e, financovanie pre študentov, ktorí sa zúčastnia na tomto nástroji Erasmus Masters. Takže volá, volá sa to Degree Mobility. To sú všetko tie hezla, ktoré si treba zapamätať. To znamená, že v rámci celého uh, toho štúdia, ktoré by sa urobilo v zahraničí, tu by potom tie stávajúce, eh, tu by doplňovali to štúdium eh, stávajúce eh, študijné systémy v jednotlivých krajinách. Niekde to bolo impertovateľné, niekde nie, takže tým by sa to doplnilo a ja dúfam, že táto nová idea nepovedie k tomu, že niektoré národy exportovateľom svojho financovania teraz zastavia normálne štipendia v rámci Erasmu pre kratšie študijné pobyty to znamená tu tzv. kredit, to prvé bolo degree mobility, to znamená, že to bolo celý master, celé master štúdium, ale to degree mobility 4 až 6 mesiacov, tie zostávajú tak pre uh, bakalárske študijné odbory, ako aj pre master pretože mnohokrát nám bolo povedané, že si niektorí myslia, že keď sa teraz Erasmus dá robiť celkovo v zahraničí, tak sa nemôže dostať v rámci Erasmu, dostať kredit e, pre také normálne štúdium v rámci Erasmu. Nie, toto zostáva. Takže bakalára a mastra sa, na vás sa to rozšíri, to, to zostáva tak ako doteraz, ale e, pridala, pridal sa nový e, nástroj na celé štúdium. Takže, čo sa týka Erasmu, nebudú sa poskytovať pôžičky, namiesto toho komisia plánuje e, zriadiť e, dohody e, s jednotlivými inštitúciami, ktoré budú poskytovať s finančnými inštitúciami, ktoré budú poskytovať výhodné úvery pre študujúcich. To znamená, že časť strát, ja dúfam, že nebudú takmer žiadne, že tejto v podstate preberá potom, e, alebo garantuje potom komisia, pokiaľ by sa také nejaké výskyty počastujú. Komisia navrhuje, aby sa uh, vy, uh, poskytlo 43 tisíc, uh, nie, 18, pardon, takže 2 roky 18 tisíc a na celé štúdium 43 tisíc a 43 tisíc týchto štipendií by sa malo v rámci programu poskytnúť. No a aby sme pokryli tieto garancie, tak v tom období od 2014 do, do 2020 eh, sa hovorí o 180 miliónov eur. Toto je eh, taká, také zabezpečené množstvo, ktoré musia byť v dispozícii, pretože inak sa to nebude dať zrealizovať ale v tom roku 2014 my budeme len začínať a tam bude okolo 30 miliónov, ktoré by sme mali garantovať. A s tým pokračovaním toho a dozrievaním toho systému sa potom ten celoročný rozpočet do roku 2020 postupne bude narastať na 80 miliónov eur. 180 miliónov eur, pardon. A musím konštatovať, že e, tieto, tento príspevkový systém bude predstavovať veľmi dôležitý nástroj na mobilitu v rámci štúdia. Ja som toho názoru, že je to veľmi dobrý, dobrá idea, ale musíme o tom diskutovať. Čo sa týka Vedenskej konferencie a Bonského procesu, v roku 2003 sa, ho, sa dohodli eh, ministri eh, pre školstvo EÚ na tom, že jednotlivé členské štáty musia zrealizovať opatrenia na to, aby študenti mohli využívať na aj národné a medzinárodné úvery na svoje štúdium v zahraničí. Dnes členské štáty musia poskytnúť a ponúkajú teda jednotlivé podmienky, a, a, teda podmienky na študovanie v zahraničí, ale tie podmienky sú dosť odlišné a väčšinou e, vlastne postačujú skôr na kratšie študijné obdobia ako na Eh, vyfinancovanie celého štúdia v zahraničí. Ja som za, túto, za tento nápad mobilitu nie len pre kratšie úseky študijné, štúdine, ale pre eh, celé štúdium, ale musí sa to veľmi starostlivo pripraviť a otestovať a nemali by sme eh, vziať členským štátom príslušné stimuly na to, aby mohli naďalej zlepšovať svoje národné systémy v následujúcich bodoch vyzerám e, potrebu vyjasnenia v rámci toho programu. Za prvé, návrh komisie neobjasňuje, ako sa bude zaobchádzať s tými strátami v rámci úvarov, úverov, ktoré budú alebo môžu vzniknúť e, v druhej polovici tohto programu, e, keď sa bude tento program končiť. Za druhé, nemáme dostatok informácií o tom, ako sa Erasmus Masters e, v konečnom dôsledku zrealizuje. My musíme vedieť, koľko koordinácie a manažmentu je potrebné v rámci tejto novej štruktúry. Za tretie, nie existuje žiadny kontrolný systém, ktorý by zabezpečil, že študenti budú postupovať vo svojom štúdiu a že skutočne absolvujú plnohodnotné štúdium. Ja e, samozrejme teraz kladiem množstvo otázok a ja dúfam, že e, všetci členovia tohto výboru to počúvajú. Za štvrté, e, Ehm, môže každý študent v príslušnej krajine eh, si zobrať úver eh, bez ohľadu na to, kde chce žiť a kde chce študovať. Ja považujem za primerané, aby sa tu vytvorilo jasné prepojenie tak, že študovať sa musí v prvom rade v, jedno, eh, v jednom z tých relevantných, v jednej z tých relevantných krajín, buď v členskom štáte, alebo uh, v, štá, v členskom štáte pobytu alebo e, v členskom štáte štúdia. V týchto dvoch krajinách by ste mali e, požiadať o úver. Takže to bol Erasmus Masters. A teraz k medzinárodnej dimenzii tohto programu. Tento nový program uh, ste nehovorili len o mobilite a spolupráce v rámci vysokoškolského vzdelávania medzi vzdelajúcimi krajinami, ale med, takisto sa tu hovorí o jednotlivých členských štátoch, teda štátoch, ktorí sa už zúčastňujú na rezma, a tretími štátmi. Takže e, všetky momentálne existujúce Programy by sa mali skoordinovať pod jednou strechou, to je Erasmus Mundus, to je e, takisto Alfa, Edulink a ďalšie bilaterálne programy. Pravdu povediac, ja e, schváľujem túto zjednodušenú architektúru pre e, vytváranie programov na medzinárodnej úrovni. Považujem to za veľmi dobré. Ale čo sa týka mobility do a z tretich krajín a medzinárodnej spolupráce, tieto, e, tu, sa vyu, budú využi, tu sa bude využívať 5 externých nástrojov a to je nástroj na, vyvianie, na vývoj spolupráce, európsky nástroj pre susedstvo, potom e, realizačná pomoc, partnerstvo a nakoniec e, Európsky rozvojový fond. Dokopy vidíme tu pre tie, tie medzinárodné programy 1,8 e, miliard, miliard eur. A to je vlastne celý rozpočet pre všetky e, uvedené nástroje. Na využívanie týchto e, prostriedkov sa stanovia pravidlá, ktoré sa stanovia v rámci toho nového programu. Takže chcem ešte raz počiarknúť, že tie princípy, ciele a priority týchto externých nástrojov sa budú musieť rešpektovať a zohľadňovať. Čo sa týka nástroja pre e, rozvojovú spoluprácu. Tu musíme dávať pozor, pretože to môže zahraniať len mobilitu študentov z tretich krajín do zúčastnených krajín pričom nebude možné, aby sa študenti z e, Európy e, vysielali do tretich krajín každom prípade e, sa nebudú môcť takéto vysielanie financovať z týchto rozvojových prostriedkov. Takže pre, tento špeciálny nástroj sa vytvoria veľmi špecifické podmienky tak, aby sme rozvíjali vzdelanosť v týchto tretich krajinách a nie, e, aby sme rozvíjali vzdelanosť našich študentov, ktorých budeme vysielať do týchto krajín. Um, myslíme si, že e, tento, tieto nástroje by sa mali obmedziť len na vysokoškolské vzdelávanie. A čo sa týka teraz uh, priebehu a trvania tohto programu, to je 7 rokov, mali by sme si ponechať istú flexibilitu tak, aby medzinárodná mobilita tá sa vzťahovala a bola, sa vzťahovala aj na um, občanov s pracovnou mobilito, mobilitou, predovšetkým uh, ich podporiť v rámci mobility do tretich štátov alebo susedných štátov. Uh, Teraz, čo sa týka susedských krajín a ich úlohy, rada vo svojom parciálnom všeobecnom smerovaní hovorila o tom, že sa e, susedské krajiny môže, môžu stať účastníckými krajinami, pokiaľ uzatvoria bilaterálne dohody s členskými štátmi EÚ. Pokiaľ túto možnosť využijú, znamená to, že všetky možnosti, ale aj všetky povinnosti, a účastníckých krajín musia rešpektovať, musia to prevziať na seba a musíme si byť vedomi toho, že to bude mať určité praktické dopady. Za prvé, na to, aby sa zúčastnili na tomto programe, musia tieto krajiny na, na jednej strane vytvoriť národnú agentúru. My vieme, ako to e, prebiehalo na západnom Balkóne, za, Balkáne. Za druhé, musia zaplatiť tzv. Vstup, vstupný lístok. To znamená, či sa im tieto náklady vrátia, to ešte nie je jasné. Za tretie, žiadne, e, pokiaľ nebudú e, žiadne prostriedky e, žiadne, takže, pardon, pokiaľ sa tieto tretie krajiny stanú účastníckými krajinami, nedostanú prostriedky z prostriedkov nástroja pre susedstvo. Takže pokiaľ teda po, podpíšu túto zmluvu o partnerstve, nedostanú žiadne prostriedky z toho ďalšieho hrnca, ale stanú sa jednoducho, jednoducho našimi našimi účastníckými krajinami rovnako ako my a musia rešpektovať rovnaké, prostried, rovnaké pravidlá a budú dostávať prostriedky z tých, z tých fondov ako aj my. Okrem toho e, sa môžu zúčastňovať na decentrálnych aktivitách, ako je napríklad mobilita, spolupráca s partnerskými inštitúciami, pokiaľ, a to musím opakova- zopakovať, pokiaľ budú mať príslušné bilaterálne dohody s ostatnými partnerskými krajinami. Ja podporujem tú ideu otvorenia toho programu pre susedstvo a zúčastniť tieto kraj, susedské krajiny v plnej miere na tomto programe, ale zároveň nesmieme si zakrývať, že, zakrývať, že tie, e, tým účastníckým a susedským krajinám musí byť absolútne jasné, aké náklady to pre nich znamená a že budú musieť byť v stave tieto znášať. To znamená, že toto všetko sú aspekty, na ktoré musíme myslieť. A teraz prejdem k tomu peknému bodu. Implementačné opatrenia a delegované akty, to je strašný názov. Takže realizačné, eh, mm, implementačné a delegované akty, takže podľa návrhu komisie. Je, eh, strašne ma znervozňujete, neviem, ho ukazovala pani eh, predsednička, takže podľa toho, čo navrhuje komisia, a sa v implementovaných aktoch e, sa bude rozho- tu sa bude rozhodovať v tzv. preverovacom konaní, na ktorom sa nie zúčastnení. Čo sa týka ročných plánov, tu by sa mali e, ciele a popis financovaných aktivít, ako aj určitá indikácia e, týkajúce sa rozpočtu pre jednotlivé aktivity, e, stanovať takýmto postupom. A tie pracovné programy sa tie pracovné programy budú budú obsahovať takisto aj jednotlivé sadzby pre spolufinancovanie a kritéria hodnotenia. Ale chcem pripomenúť, že podľa článku 90 zmluvy sa takéto e, aspekty môžu stanoviť a určiť v implementovaných aktoch, ktoré majú dočinenia výlučne s realizáciou Eh, budúceho programu. To znamená, to znamená mnohé z týchto eh, spomínaných tém, ako je ciele a kritéria hodnotenia, tieto sa netýkajú len realizácie programu, ale smerujú k tomu, že sa určité predpisy tohto programu doplňajú alebo menia a preto sa musí o nich rozhodnúť formulo, formou delegovaných aktov v zmysle článku 290 zmluvy. Chcem upozorniť samozrejme na to, že toto platí aj pre program Creative Europe. Tam sa, tam sa bude diskutovať rovnako o tých istých veciach. Takže prejdeme na tému indikátory pre uh, vyhodnotenie programov. Takže tieto indikátory pre monitoring a neskôršie vyhodnotenie programu. Toto všetko to má obsahovať. Ja túto ideu podporujem. Tieto indikátory ktorý zakotviť, ukotviť v základnom práve tak, aby sa mohli využívať od začiatku prebie, prebiehania programu. A v rámci tohoto textu e, zrejme by ma, boli lepšie umiestnen, umiestnené v prílohe. To je náš názor. E, Iné, iné tie aspekty sú vlastne integrálnou súčasťou základného aktu. Dobre, teraz programový výbor, to je ďalšia téma. Myslím si, že z vašich, eh, od vašich voličov ste dostali k tomu mnohé impulzy, ale keď si zoberieme novo realizovanú architektúru programu, komisia to navrhuje, aby sa eh, využíval len jeden programový výbor. Vážené dámy a páni, ale tento nový program eh, nepokrýva len rôzne sektory vzdelávania, ako je medzinárodná spolupráca vo vysokoškolskom vzdelávaní, ale aj ale týka sa aj mládeže a športu a táto táto heterogenita, e, tej by sme mohli dostať, pokiaľ by ten programový výbor sa radil alebo sa stretával v rôznom, e, v rôznom zložení, vždy podľa toho, o akú tému e, pôjde národné orgány a agentúry. Ďalší program, ďalší programový bod my sme rozhodli, že toto musí rešpektovať aspekt subsidiarity, to znamená, že každá krajina by mala nájsť svoju správnu cestu na to, aby e, spravovala tento program, manažovala tento program, čo sa týka malých krajín jedna agentúra, čo sa týka napríklad Nemecka, viaceré agentúry. Samozrejme, len musí byť jasné, že sa nesmie vydať viac prostriedkov, ako sa e, na administratívu v týchto programoch určuje. To znamená, že o tom, ako budú administrovať tento program e, členské štáty, o tom si rozhodnú sami. A e, môžem vás ubezpečiť, že rada to vyzer, e, vidí rovnako ako my. Medzi nami teraz je aj predsedníctvo rady. A v podstate ja dnes som mohla pekne hovoriť po nemecky. Musím povedať, že uh, cyperskí účastníci so mnou pekne hovorili po nemecky, bola som šťastná, lebo sa lepšie vyjadrujem po nemecky. Takže s nimi sme sa dohodli dnes ráno. E, ja nebudem teraz opakovať to, čo som povedala na poslednom zasadnutí. Nechcem začínať úplne od začiatku, lebo to máte písomne. Teraz mi dovolte, aby som vás požiadala tie veci, ktoré ste nerozumeli alebo chcete poznamenať, aby ste tieto predniesli teraz. O detaile programu, obsahov, o cieľoch, o tom nebudeme diskutovať dnes O tom budeme diskutovať v septembri, keď vám predložím moju správu. To znamená, že všetky tie nápady, idei, ktoré máte, ako by sme Erasmus mohli urobiť lepšie, ekumenickejšie a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko urobíme v septembri, keď uvidíte môj návrh e, v jeho celistvosti, ale toto sú jednoducho len tie návrhy, o ktorých si myslím, že by ste mali vedieť, pretože uh, tento text pôjde pomaly na preklad. Teraz sa ešte pozriem, či som na niečo nezavodla. Uh, Nehovorili som, nehovorila som o športe, to nepotrebujeme a povedala by som, že čo sa týka mládeže, tu sme hovorili, že budeme mať e, samostatnú rozpočnú linku pre e, mládež. E, môj kolega, ktorý tu nie je teraz, nemá samostatnú rozpočnú linku pre mládež, ale toto sa nedá. Keď to budeme e, mať a budeme to mať, pretože my jednoducho potrebujeme samostatnú rozpočtovú linku pre mládež, tak toto si presadíme. presadíme. Dobre, dúfam, že e, ste si vypočuli moje poznámky a teraz pani Nevidialova, nech sa páči. Thank you. I know that there is a Slovak translation here, but as there are many people standing here and uh, I do not expect them speaking Slovak, so I will speak in English. Thank you very much. Uh, there was not the, this takže by hovoriť po anglicky. E, mám podobné veci, o ktorých chcem dnes hovoriť, tak ako ste predstavili pred chvíľkou. Predovšetkým začnem s, tou, e, s tým nástrojom na záruku verov študentov. Súhlasím s tým, čo ste povedali. Ja si myslím, že e, v v podstate toto je len doplňujúca záležitosť, to znamená tie granty, ktoré už existujú, sa používajú v praxi, viem, že veľmi dobre fungujú, nemali by sme ich nahradiť, v budúcnosti úvermi nemali by sme vytvárať priestor pre takéto veci. Čiže tie granty musia ostať naďalej a úvery mali byť iba doplnkom. Keď hovoríme o úveroch, mali by sme ako parlament si spraviť v tom jasno, že, alebo si byť istí, že sú dobrí pre, dobré pre študentov. Niektorí kolegovia sa obávajú toho, že tieto nové úvery nahradia tie, ktoré už existujú v rámci vnútroštátnych predpisov. Ja si nemyslím, pretože to je európsky model, ktorý by sme mali presadiť a podporujem po dlhých diskusiách s mnohými ľuďmi, ako aj so študentmi, podporujem to, pretože to môže pomôcť mnohým študentom dostať ďalšie vzdelanie, magisterské vzdelanie v zahraničí, čo je pre nich len dobré, ale zároveň sme mali zabezpečiť aj to, aby to bolo dobre pre študentov v tom zmysle, že podmienky týchto úverov budú dobré, čo znamená dôležitou súčasťou toho je splácanie úveru z môjho pohľadu by malo začať až potom, čo si nájdú zamestnanie s primeraným príjmom. Musíme zabezpečiť, aby, sa od nich nikto, aby od nich nikto nežiadal, aby opi- o, okamžite po ukončení štúdia začali splácať tento študentský úvor. A tak si môžeme byť istí, že to bude naozaj dobré a študenti to možno aj akceptujú a budú možno chcieť e, si zobrať takéto úvery. Sú tam mnohé detaily, do ktorých nebudem teraz zachádzať. Ďalšia vec ohľadom rozpočtu návrh percentuálny namiesto sumy, to jo chápem vzhľadom na aktuálnu diskusiu, čiže tu môžem s tým len súhlasiť, ale zároveň by sme mali navýšiť aj to percento, prerozdelenie percent, ako sme už o tom hovorili niekoľkokrát. Jediná vec, ktorá trošku vyvolala obavy, sa týka flexibility, ale chápem a podporujem to, čo ste povedali. Uh, že by sme možno mali nájsť nejaké také strednodobé hodnotenie programu, ako funguje a parlament mal byť do toho zapojený, ak bude potrebné spraviť zmeny štruktúry a zmeny finančných prostriedkov a alokácia. Vždy parlament by mal byť do toho zapojený a vždy by mal mať možnosť, možno uprostred fungovania programu, e, zmeniť to, čo je potrebné zmeniť. Potom veľmi dôležitou témou ohlasti grantov a mobility, e, podľa mňa, keďže pochádzam z krajiny, ktorá má veľmi nízky príjem. Pre mňa je dôležité to, keď študenti od nás chcú ísť študovať do zahraničia, je veľmi ťažké vyžiť z grantov, ktoré dostanú predovšetkým počas programov Erasmus a iných univerzitných programov e, na výmenu. Takže podľa mňa by sme mali opätovne zvážiť aj tie sumy, ktoré študenti dostanú a ak by to bolo možné, prispôsobiť ich nielen na životné náklady v krajine, v ktorej študent prichádza, ale aj na životné náklady v krajine, e, v ktorej študent bude študovať. Ja som ešte neskončila, ja sa len potrebujem trošku napiť. Pardon. Pôjde to rýchlo. Takže čo sa týka mobility v sekundárnom, e, na sekundárnom stupni, súhlasím s komisiou, že by sme sa mali skôr zamerať na školy ako na študentov. Je to niečo pochopiteľné a môže to byť možno lepšie. Ak by sme to prijali takto, tak je to v poriadku. Dôležitou súčasťou je medzinárodná mobilita e, alebo teda tento aspekt programov. Tu som spomenul pre všetkým Erasmus Mundus a vzdelanie v tejto oblasti. Je to veľmi dôležité. Pred niekoľkými týždňami som sa zúčastnila diskusii s asociáciou študentov Erasmus Mundus a e, slúbila som, že to poviem tu, pretože je pre nich veľmi dôležité to, aby sa zachovala táto tradičná značka, toto označenie chvíľu trval, nám to trvalo a Doris to si povedali viackrát, chvíľku nám trvalo, kým sme pochopili, že sú tu rôzne programy a nielen pre nás ako parlament, pre inštitúcie, aby aj ľudí, aby oni pochopili, že sú rôzne programy, ktorých sa môžu zúčastniť. A tí študenti, ktorí nie sú z Európskej únie, ale zo zahraničia, pre nich bolo ťažké vôbec zistiť, že takáto možnosť existuje. A teraz, ak ukončíme túto tradičnú značku, ak Erasmus Mundus už nebude existovať, tak bude pre nich veľmi ťažké, ako pre v podstate zistiť, koho sa to týka, ale aké vzdelanie môžu e, získať. E, ťažko sa im v tom bude pokračovať, ak zmeníme názov programu, ťažko to pochopia. Mali by sme to zvážiť, pretože tento program je pre všetkým pre európskych občanov, áno, v poriadku, ale má externý rozmer, ktorý je veľmi dôležitý a ktorý je dôležitý aj pre nás ako Európanov, ak chceme šíriť naše hodnoty, naše vedomosti, náš systém vzdelávania. Ak ľudia prichádzajú k nám, vedia, čo dostanú a môžu potom šíriť takéto informácie. Takže je veľmi dôležité zachovať e, túto značku, tento názov do budúcich programov. Ďakujem pekne, podporujem všetko, čo ste podporili a dúfam, že vás budem môcť pokračovať aj, podporovať aj ďalej. Ďakujem pekne. Hanuta Kola. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za vynikajúcu prezentáciu. Tästä esityksestä. Dobre, ja budem veľmi stručne. Eh, chcem niečo k tomu povedať. Eh, musím eh, musím povedať, že ten návrh komisie sa skutočne orientuje na vysoké školstvo a E, my si myslíme, že e, aj iné e, školstva by mali mať rovnakú možnosť prístupu. To je dôležité aj pre budúcu mobilitu študentov. A čo sa týka aj tých, ktorí vstupujú do povolenia, tak to musí byť rovnaké, musia mať, musíme podporovať, alebo musia sa zúčastňovať aj voľné, voľné učiteľské aktivity, vyučovacie aktivity. No a vysoké školy, pre ktoré platia tie všeobecné e, pravidlá, týmto niekedy e, kompletne chyba tá mobilita, tie celové skupiny, tými sa neobza, nezaobchádza rovnako a preto e, tu vlastne odpada v jednotlivých e, tretich krajinách aj tá, a, tá branža prípravy na povolania a tá spada potom do toho programu Comenius. Čo sa týka e, tých systémov e, grantov a garancií, úverov, možno, že si komisia ešte nevyhodnotila, aké dopady by to malo na jednotlivé členské štáty, ako by sa to mohlo uh, zapracovať do jednotlivých národných systémov. O tom potrebujeme samozrejme e, ďalšie informácie, takisto vyhodnocovanie, aké systémy európske, národné a európske by sme mali na podporu mobility osob, ktoré už ukončili svoje štúdium napríklad. Možno aj úver, ktorý mm, by sa zobral v krajine, E, ktorý by, ktorý by sa zobral e, v krajine, kde sú tie náklady na život vyššie a minia sa viac peňazí, tak tá osoba, ktorá sa potom vracia naspäť do svojej krajiny, bude mať možno niekedy, kde, kde je tá úroveň nižšia, e, tak bude mať možnosť ťažkosti takýto úver splácať. Čo sa týka športu, poprvýkrát tu máme návrh týkajúci sa fin, modelu financovania pre šport. Je to dokonca, dá sa povedať, historický návrh. A tu je veľmi dôležité, aby sme tento návrh aj naďalej podporovali. A samozrejme budeme potrebovať konkrétne opatrenia, pretože politika samozrejme nebude vieryhodná bez toho, aby sme podnikli konkrétne opatrenia. Samozrejme, máme čo sa týka ekonomickej stránky, veľmi tvrdé časy, ktoré prežívame, ale samozrejme nemôžeme vynechať ani šport, ani kultúru. A my vieme, že aj parlament podporuje práve tú branžu športu. Ja si myslím, že to je veľmi dobré a dôležité. Ale e, dovolte mi, aby som teda povedala, povedala pár tých poznámok, ktoré som prezentovala smerom ku komisii. Petra Kamevajt Áno, ďakujem pekne. Môžem, pani predsednička, mnohému z toho, čo ste povedala, s tým môžem len súhlasiť. Zopár poznámok k borom, ktoré sú pre mňa mimoriadne dôležité. Ja chcem tiež podporiť, čo povedala Katarína Nevedialová k tým modalitám splác, splácania. Myslím si, že tu sa musíme nad tým zamyslieť, aby sme relatívne presne definovali uh, preto, toto preto, že od tých modalít splácania bude e, potom závisieť aj atraktívnosť celého toho programu. To, čo mne beží hlavou, je to, čo sa stane s tými garanciami, ktoré dúfame sa nebudú, e, nebudú e, potrebovať. My v podstate máme vo fondoch relatívne veľa peňazí každý rok na garantovanie týchto štipendií, štipendií, ktoré sa potom nevyčerpajú, lebo tie kredity dúfame, že sa splatia. No a potom ten roz, tie prostriedky zostanú v našom rozpočte a tie prostriedky, ktoré sa nevyčerpali do konca roka, môžu sa potom použiť na nejaké ďalšie veci e, z tohoto programu. Prenáša sa to na ďalší rok alebo uh, sa to platí späť, um, prevádza späť na členské štáty. Myslím si, že my, uh, keďže hovoríme o 180 miliónoch, to je dosť veľa peňazí počas, celého dobu, uh, počas celej doby trvania tohto programu, ale sú to prostriedky, ktoré by sme vedeli využiť a preto uh, si myslím, že by sme sa mali nad tým zamyslieť, tak aby to bolo relatívne jasné všetkým. V tom uznesení sa hovorí tiež o tom, uh, Eh, že čo sa týka credit mobility pre master štúdia, mm, ja viem, že tu boli viaceré také eh, milníky a eh, pre niektorých to bolo možné, ale asi nie pre všetkých master študentov. Ale keď si pozriem tento program v texte, to nie je až tak úplne jasne naformulované, ale zrejme to komisia ani nechcela, aby sa využíval aj nový, aj starý systém ale toto si musíme absolútne objasniť, aby nenastali žiadne nedorozumenia, aby každý vedel, čo sa presne ktorou formuláciou myslí, aby sme si to presne mohli pozrieť, aby sme si to mohli jasnejšie naformulovať, aby skutočne nevznikali žiadne nedorozumenia, špeciálne v tejto oblasti. Dobre, Zatiaľ nie je nikto, kto by zahlásil ako ďalší a dám slovo komisie, ale ešte k poslednému bodu chcem povedať niečo. Ja som presne povedala, že bude sa rozlišovať medzi degree mobility a credit mobility. Credit mobilita je možná počas celého štúdia. Degree mobility je to, čo sme doteraz chápali pod uh, prebiehaním alebo trvaním masterského štúdia. Ale keď to nebudú 2 roky, ale keď to bude 6 mesiacov, tak to môžeš takisto urobiť v rámci Credit Mobility. Tento servis tu je a ešte raz som to chcela pripomenúť. Za druhé, máš pravdu, tá téma s tými garanciami, čo sa stane s tými finančnými prostriedkami, ktoré nám zostanú. Musíme uh, vedieť, že v 2014 ešte nebudeme potrebovať nič, 2015 tiež nič, 2016 možno, 2017 určite, a, ale ku koncu tohto obdobia budeme mať dosť veľa peniaze a, to otázka, a tá otázka znie skutočne, či budeme môcť si tieto prostriedky ponechať, tak aby sme si financovali nejaké ďalšie veci. Tu nám komisia na to bude uh, musieť zodpovedať odpovedať pán Korál, možno, že z komisie, možno, že nám bude vedieť odpovedať už aj na toto. A čo sa týka tých modalít splácenia, o tom budeme musieť diskutovať takisto, ale aby som sa k tomu vrátila, tá Credit Mobility a Degree Mobility, toto nie je úplne nové, ale je to tak, že to jedno zostáva, to stá, ten starý systém zostáva a to nové sa k tomu uh, doplňa. Áno, šport ja som nehovorila o športe, ale vieme, že sme všetci veľmi radi, že tu máme túto trošku, nie je toho veľa, ale chceme um, podporiť eh, širokú verejnú uh, činnosť v tejto oblasti, my potrebujeme partnerstva aj so súkromnými podnikmi, aby tí, čo my, na čo my nebudeme mať prostriedky, dofinancovali súkromne. Eh, dovolte mi ešte povedať jedno, a na to som predtým zabudla. Počas môjho hľadania problémov som sa stretla s tým, že v poslednom čase sa dejú určité veci, ktoré neboli také pekné. A to napríklad, že komisia zrazu žiadala späť DPH. To znamená, že keď to zoberieme, že máme nejaký program, ľudia um, zbierali, zbierali svoje, uh, svoje uh, a, um, účtenky a mm, faktúry a tak ďalej a tak ďalej. A tam, kde sa započítalo DPH, komisia to žiadala od nás späť. A toto sa zmenilo. Nie, ale chcem expressis verbis veľmi jasne povedať, že my nemáme alebo nezapočítavame žiadne DPH na veci, ktoré my platíme. To znamená, financie pre mobilitu majú byť vylúčené z platby DPH zo sociálnych odvodov. To znamená, že to sa vzťahuje aj pre tie inštitúcie, ktoré sú uh, medzi tým. To znamená, že nie, nie, vždy, sa dost, nie vždy dostávajú priamo uh, tie prostriedky. To znamená, že oni sú prerozdeľované niekedy lokálnymi uh, orgánmi. To znamená, že my E, nebudeme môcť napísať ani náš program, pokiaľ to nebude spadať pod subsidiaritu, ale keďže je tu cyperské predsedníctvo, tak chcem pripomenúť, že vy v rámci rady, rady musíte smerovať toto skutočne veľmi intenzívne tam, aby sme v tejto oblasti neboli a nepodliehali DPH a sociálnym odvodom, pretože potom nám už skutočne nič nedostane z tej trošky, ktorú máme vôbec k dispozícii. To znamená, že to sú vlastne prostriedky, ktoré sú oslobodené od týchto daní, keď sa dostanú do, eh, do eh, toho nášho spoločného eurohornica. Takže eh, ešte to nie je úplne vyriešené, ale myslím si, že mnohí sa už stiažovali, takže bude sa o tom diskutovať. Dobre, teraz som si vypočula niekoľko otázok, ktoré, na ktoré nám možno, že komisia bude môcť zodpovedať. Pán Korol, nech sa páči, máte slovo. Thank you, thank you very much. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pani spravodajkyňa, ďakujem vám všetkým. Ako ste povedali, je tu viacero otázok, na ktoré sa pokúsim odpovedať na všetky a samozrejme, ak nebudem vieť na všetky, tak sa pokúsim znova. Vychádzali, povedali ste, že v podstate to východisko pri mobilite je správne. Tu, myslím, plne súhlasíme aj E, s kolegami, ktorí hovoria o komplementarite medzi grantami a úvermi a presne to, čo ste povedali aj vy, takže to neviem opakovať, keď budeme hovoriť o kreditovej mobilite, hovoríme o grantoch, keď hovoríme o degree mobility, hovoríme o úveroch, to je jasné. A nemali by sme jedno nahrázať druhým, to je úplne jasné. E, bolo tu zo pár otázok, ktoré explicitne uvedené v vašom dokumente a iné, ktoré tu zazneli e, z úst rôznych poslancov, ktorí vystúpili. Prvá sa týka toho, čo sa stane s peniazmi, ktoré pôjdu do tohto záručného fondu. Tie peniaze, ktoré budú v tomto záručnom fonde, ostanú v tom záručnom fonde, pretože my v podstate to riadenie, ako predpokladáme, je taký, že by to šlo cez EIF a EIF e, pracuje cez finančných sprostredkovateľov. To znamená, samozrejme, životnosť úverov bude dlhšia ako životnosť programu, pretože tie úvery budú poskytnuté E, na štúdium rok či dva roky, potom budete mať to obdobie, ktorom si to zakomponovať aj do prázdniny a potom bude také dlhšie obdobie splácania, ktoré bude trvať možno 15 až 20 rokov, takže samozrejme peniaze tam musia zostať, aby ich bolo možné použiť na podporu e, tých záruk a úverov. V tých súčasných diskusí s finančnou, s finančným regulačným orgánom sme zistili toľko, že každý, kto je oslobodený od tejto povinnosti, e, v podstate všetky tie peniaze, ktoré nie sú potrebné na ručenie úverov, tie sa vrátia do toho nástroja. To bude dohoda medzi Radou parlamentov a komisiou v rámci finančného nariadenia, ale veľmi dôležité jasne to povedať, že peniaze budú prenesené do OIF, e budú použité ako záruka a e, keďže splácanie úverov je dlhšie ako trvanie programu, samozrejme tie peniaze tam musia zostať, pretože inak by e, neexistovala záruka na tie poskytnuté úvery, ak by tam neboli tie peniaze. A čo sa týka nových mechanizmov koordinácie a záťaže pracovnej, ktorú to priniesie, ako viete, pani predsednička, spravili sme štúdiu a mnohé závery z nej sme schválili okrem jedného. E, jedným do záverov štúdie realizovanosti bolo to, že komisia alebo špecifická agentúra by mali prevádzkovať ten úverový systém. My sme povedali, že v žiadnom prípade nie, to bude byrokracia, to vytvoriť ďalšie správne peniaze, ďalšiu záťaž. Čiže v podstate to riadenie je jednoduché cez EIF. EIF má skúsenosti pri riadení takýchto systémov a samozrejme bude spolupracovať s rôznymi finančnými sprostredkovateľmi, ale to neznamená, že nebude žiadna kontrola. Samozrejme, že kontrola bude predovšetkým kontrola predtým ako sa poskytne úver, pardon, nie, úver, ak sa po ním Finančný sprostredkovateľ musí zabezpečiť, že študent je prihlásený a je prijatý na magisterské štúdium v krajine inej ako v, kraj, v krajine pôdobu, v ktorej žije. A samozrejme, ak táto, tento úver bude na dvojroč, dva roky, je to možnosť niektoré e, štáty, viete, že niekedy magisterské štúdia trvajú 2-4 roky, tak druhá časť úveru nebude uvoľnená pokiaľ neúspeje ten študent iba prvý ročník. E, to znamená, teraz sa vždy uistí, že ten študent naozaj ďalej študuje. Viacero otázok, ktoré tu zazneli, sa týkali toho, dobre, počkajte chvíľočku, kto to bude overovať? Kto bude overovať, či naozaj má dobré výsledky, či ešte stále študuje? Áno, dobre. E, ten, ten finančný sprostredkovateľ. Pretože to, ten finančný sprostredkovateľ znesie riziko. Čiže bude uvoľňovať vyššie peniaze s vyšším rizikom, keď študent eh, medzi tým prestal študovať alebo neštuduje úspešne. Eh, ďalšie otázky, o ktorých ste hovorili, eh, sa týkajú v podstate toho úveru, respektíve kapitálu na podkrytie tohto úveru, aby boli tie úvery k dispozícii pre všetkých ktorých chcú študovať. Je to veľmi dôležité, potrebné zabezpečiť e, túto vec a preto jedna z vecí, ktorú navrhujeme, je to, že jedinou zábezpekou, ktorú by mal finančný sprostredkovateľ požadovať, je to, že táto osoba je prihlásená, je prijatá na štúdium, nič viac. Žiadne iné zábezpeku nebude požadovať. E, súhlasím s tým, čo tu zasnelo o efektívnosti systému pre študentov. Samozrejme, musí to byť spravodlivé, musí to byť sociálne inkluzívne a musí to byť zaujímavé pre študentov. musí to byť zaujímavé aj pre finančných sprostredkovateľov, pretože ak nie, tak jednoducho nikto to robiť nebude. A preto musíme zabezpečiť, aby všetky podmienky, ktoré tu uvádzame, keď hovoríme o, to, období, kedy sa nespláca, o kedy sa bude splácať, ako sa bude splácať, aby to bolo sociálne spravodlivé, ale zároveň finančne zaujímavé pre finančné inštitúcie, aby sa pustili do toho projektu, pretože ak nie, tak sa dostaneme do projektu, ktorý bude na papieri super, ale nikto ho nebude používať. Takže tu treba trošku pozor. A myslím si, že súhlasíme jednoznačne s tými cieľmi e, tohto systému. Ďalšia otázka, ktorá tu zaznela, tá sa týkala kompatibility medzi študentskými úverom a národnými úvermi. Áno, mali byť úplne kompatibilné. Máme vnútroštátne systémy v jednotlivých členských štátoch, ale aj v iných štátoch, ktoré e, fungujú dobre. Ale samozrejme je tu rozdiel medzi tým a tým, čo je na európskej úrovni a tento systém by mal práve vyplniť tú dieru, tú medzeru. A preto Áno, tu má, má byť určitá komplementarita. Posledná otázka, ktorú máte v vašom dokumente, pani Pak, je to, že kde by mal študent požiadať o úver. A opäť tu si myslím, že treba dať pozor, aby sme nešli proti princípu spravedlivého zaobchádzania. E, môžete požiadať úver kdekoľvek chcete, pretože sa tu nebude rozlišovať podľa národnosti, ale samozrejme to vnímame tak, že čím bližšie prepojenie medzi študentom a tým finančným sprostredkovateľom, tým lepšie. Teda, ako som povedal, buď to je miesto, kde býva, alebo miesto, kde študuje. E, myslím si, že by sme sa mali zamerať na to, aby to bolo konkrétnejšie. E, ďalšia vec, ktorá tu zaznela, keď sa hovorí o komplementarite medzi grantami a úvermi, o ktorej ste hovorili vy, je to v podstate výška tých úverov a samozrejme to je niečo, na čo sa musíme pozrieť veľmi podrobne dnes a myslím si, že to bude aj návrh do budúcna keď hovoríme o životných nákladoch, hovoríme o životných nákladoch v krajine, kde prebieha štúdium, nie v životných nákladoch v krajine, ktorej pochádza študent. Či tu mal byť korekčný faktor presne, aby ošetril túto vec, teda študentov, ktorí prichádzajú z krajiny, kde životné náklady sú nižšie a idú študovať do krajiny, kde sú študent, e, životné náklady vyššie. Čiže to robíme v rámci súčasného programu a dúfame, že veríme, že to je správny pr- prístup a preto ho navrhneme aj do budúcna. Ďalšia všeobecná otázka, o ktorej sa tu hovorilo, sa týkala e, vyššieho vzdelávania versus iné sektory. Myslím si, že áno, diskutovali sme o tom už predtým, ale myslím si, že toto je jasne program, ktorý sa snaží holistickým spôsobom ošetriť všetky sektory odbornej prípravy a vzdelávania, samozrejme aj mládeže. E, takže zvažujeme všetky tieto možnosti e, všetky veci, ktoré sa týkajú iba vyššieho vzdelávania. Keď hovoríme o spoločných magisterských štúdiách, to sa vzťahuje samozrejme vysokoškolského vzdelávania, pretože magisterské štúdium neexistuje v iných sektoroch, ale to neznamená, že nezohľadňujeme iné sektory. To isté to isté špecifika pre medzinárodný rozmer. Východisko dnes, a povedali ste to aj vy, je také, že už dnes máme programy, ktoré sú úspešné v oblasti medzinárodnej spolupráce e, v vysokoškolskom vzdelávaní. Máme programy v inej oblasti, ktoré sú iné, čiže mali by sme sa na to pozrieť. A preto tá myšlienka rozšírenia všetkého, čo je v Mm, vo vysokoškolskom vzdelávaní, medzinárodne presunúť to aj na odborné vzdelanie, to musíme si veľmi dobre zvážiť. Poprvé, v našom návrhu, o ktorom hovoríme tu teraz, ale aj v návrhu, o ktorých sa hovorí v inom výbore o externom nástroju externého rozmeru, tam sa jasne hovorí o vysokoškolskom vzdelávaní, čiže nebudú na to ďalšie peniaze navyše. Čiže ak chcete robiť ešte niečo iné v oblasti odbornej prípravy, budete musieť buď vybrať peniaze z vysokoškolského vzdelávania, alebo nájsť peniaze niekde inde e, v iných nástrojoch, takže ja si myslím, že to je veľmi dôležité Takže nárast, ktorý komisia predložila pre medzinárodný rozmer, Mm, to nie je taká, tak ambiciozne ako návrh, navýšenie, ktoré navrhujeme na celý program Erasmus pre všetkých. No Erasmus pre všetkých to je 70%, to vieme, keď hovoríme o externom rozmere, tak to je iba 10% na, na navýšenie. Čiže je to, vychádzame z toho, že zdrojov je málo a musíme zabezpečiť, aby sme ich využili. To sú peniaze. A čo sa týka reality, priamo ako to vyzerá v teréne, sektor vysokoškolského vzdelávania a odbornej prípravy vysokoškolského vzdelávania, tam je tradícia spolupráce, vysokoškolské inštitúcie, sú inštitúcie, ktoré sú viac menej podobné všade na svete a majú túto kapacitu spolupracovať. Pri odbornej príprave to nie je rovnaké. Vidíme to v EU, aj keď pôjdeme ešte mimo EU ešte viac, vidíme, že tá situácia je veľmi fragmentovaná, je to veľmi rozdielne. Čiže musíme stovať väčší pozor a preto e, na rade sa hovorí o spolupráci nie o mobilite, ale o spolupráci. Tým chceme povedať, že v partnerskom vzťahu s konkrétnou odbornou oblasťou tá, to môžu zapojiť aj iné krajiny mimo EÚ. A takto je to snáď užitočnejšie, pretože to zvyšuje štruktúrovú e, spoluprácu a sektor odbornej prípravy to lepšie asimiluje, využije. Potom otázka susedských krajín, k tomu nemám čo povedať. Perfektne ste popísali situáciu. E, to znamená v podstate, že podľa eh, PGA eh, tie krajiny sa môžu stať zúčastnenými krajinami, ale samozrejme to nie je zadarmo, ako ste povedali. Na jednej strane musia vyložiť obrovské úsilie, aby mali administratívne kapacity na zvládanie, spracovanie fondov, ako ste povedali na druhej strane správne takisto. Je tu otázka si platby za účasť, čiže je to politické rozhodnutie, voľba, ale mali by sme to povedať čo najjednoznačnejšie, tak ako to hovoríte v vašom dokumente, pani pán. Že proste to rozhodnutie, čo niečo stojí. To by malo byť jasne povedané. Potom tá časť, ktorá sa páči mne najviac aj vám, vykonávacie akty a delegované akty. Myslím si, že tu sme trošku v rukách toho, ako dopadne finančné nariadenie. Doteraz to bolo tak a myslím si, že je to tak aj v rámci nového finančného nariadenia, že výročné pracovné programy e, sa rozhodujú cez vykonávacie opatrenia a potom je tu jasnejšia definícia, samozrejme tak jasná, ako to môže byť v finančnom nariadení, ako vyzerá, čo je pracovný program, o čom tu hovoríme. Keď hovoríme o cieľoch, nehovoríme o konkrétnych cieľoch programu. Samozrejme, to musí byť zadefinované buď v právnom základe alebo cez delegované akty. Hovoríme o konkrétnych cieľoch pracovného programu. Čiže nehovoríme tu o politike, hovoríme tu o tých detailoch operat- akčných cieľoch pracovného programu. A podľa nás je veľmi ťažké mať pracovný program, ak nemáte ciele. Samozrejme máme tie politické ciele, ktoré sa rozhodnú politickým rozhodnú, tým, ktorí prijamajú politické rozhodnutia. Ale tu hovoríme o konkrétnejších operatívnych cieľoch a tie by mali byť súčasťou pracovného programu a preto sme presvedčení o tom, že pracovný program by mal ísť cez klasický komitologický postup. Nebudem sa vyjadrovať indikátorom, pretože tu môžem plne súhlasiť s vami. A čo sa týka programov členov výboru, myslím si, že to spadne pod všeobecnú komitológiu, ale tu je otázka subsidiarity, určite nebudeme môcť veci z tohto programu nejak vyškrtnúť, ale musíme sa postarať o to, aby k tým grantom pre mobilitu mali prístup všetci. A čo sa týka uh, Mm, súkromného financovania ten text je sformulovaný tak, ako je, čiže nemám k tomu čo povedať. Čo sa týka národných orgánov a agentúr, o tom sme hovorili minule, chcel by som len jednu pripomienku, ak dovolíte. Povedal som to už minule, ale zopakujem to. Ide o to, že bez ohľadu na finančné, konečné riešenie, bez ohľadu na to, či to pôjde cez subsidiaritu alebo nie, myslím si, že ako minimum minimum potrebujeme to, aby sme mali istotu, že aj keď nebudeme mať jednotný koordinačný orgán, jeden, že budeme mať určitý koordinačný mechanizmus, ktorý umožní to, aby implementácia v jednom členskom štáte bola jednotná. Môžu tu byť rôzne národné agentúry, možno, každá bude zodpovedná za jednu časť programu, ale zásadné, aspoň to minimum, ako som povedal, pre nás je to, aby existovala nejaká koordinačná jednotka, aby sa zabezpečilo to, že pravidla mobility sa konzistentným spôsobom budú uplatňovať všade e, vo vysokoškolskom vzdelaní, v odbornej príprave a tak ďalej, pretože inak by to, to nešlo o zjednodušenie, ale o skomplikovanie. Dúfam, že som zodpovedala niektoré z vašich otázok. Ak máte pocit, že som na niektoré nezodpovedal, položte ich znova, ja sa pokúsim znova. Vielen Dank, Herr Kurel. Ďakujem, pán Korel. My sa v septembri budeme veľmi intenzívne zaoberať s tým takým čitateľným, viditeľným programom, dobre viditeľným programom. Budeme o tom diskutovať. A ako všetci viete, ja budem mať tú správu, ja predložím tú správu v septembri a všetci budete mať možnosť, pokiaľ bude nutné, urobiť nejaké zmeny, E, tieto e, my zásla, tak aby sme mohli potom hlasovať. My e, nemusíme teraz hovoriť o predsednic, s predsednicom rady, budeme mať zajtra tú radosť hovoriť s vašim ministrom, takže Teraz by som uzatvorila tú diskusiu a poprosím vám, vás, aby ste tie dokumenty z minulajška a z dneška aby ste si ich ponichali, aby sme potom, keď budete rozmýšľať o tomto programe a zamýšľať sa nad ním, aby ste ich mali. Ja som sa s vami chcela dohodnúť, aby sme mali zajtra popoludne voľné, budeme pracovať rýchlejšie, dúfam, a nebudeme mať zajtra povede žiadne zásadnutie, niektorí z vás si to želali. Ja dúfam, že s tým budete súhlasiť. Súhlasíte? Dobre. Takže prejdeme k bodu 5, e, e, pro, k programu Creative Europe. Ja sa chcem ospravedlniť komisii. Okay. Aha, som sa zrejme komisie, že sme... The... Takže troška si pomeníme sedadla, ak dovolíte, popresádzame sa hovorí pani predsedajúca. Takže poprosím všetkých, hlavne návštevníkov, aby ste sa usadili alebo opustili miestnosť, prosím. Poprosím, sadnite si. Ďakujem. Ähm, Creative Europe zum ersten Mal richtig auf der Tagesordnung. Takže dnes máme poprvýkrát poriadne na programe Creative Europe. Pani Kostu, Káni Kosta máme ako spravodajkyniu, máme, mali sme tu vypočutie, ktoré malo veľkú odozvu v celej Európskej únii. A e, práve z tohto vypočutia mi dovolte uh, Uh, uviesť tri body. should be taken fully into account. Das war ein Ergebnis. Takže toto je jedna vec. Po druhé, aby sme neprišli o dobré mená, ktoré sú zaužívané, hlavne v programe média. Po tretie, program má v plnej miere zohľadniť neziskový charakter. Proste nemá sa sústrediť len na komerčné e, projekty, ktoré sa týkajú tejto oblasti. Čiže toto sú tri dôležité body z toho minulého zasadnutia. Takže poprosím teraz pani Kosta. Ona vlastne napísala svoje prvotné dojmy a vyzerá to, že oba programy majú problémy s delegovanými, respektíve vykonávacími aktmi. Takže nech sa páči, pani Kosta. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pokiaľ ide o program Creative Europe, Tvorivá Európa, situácia je taká, že nastalo dosť veľa zmien a vďaka stretnutiam s aktérmi na celoeurópskej úrovni a tak ďalej. Takže naozaj sme si vedomí aj na úrovni parlamentu, aj komisie, že je tu potreba prísť s nejakým inovatívnym návrhom, ktorý by sa týkal aj iných oblastí, nie len čiste kultúry a médií. Chcela by som poďakovať našim kolegom, s ktorými som sa stretla a spolupracovala, neformálne i formálne. A naozaj toto je vec, ktorá pomáha aj teda stretnutie s tieňovými predstaviteľmi, s generálnym e, sekretárom a tak ďalej. Mám tu niekoľko bodov, na ktoré chcem poukázať. Tvorivá Európa podľa návrhu komisie vlastne beží popri programe Erasmus pre všetkých a tiež je tu zohľadnený aj EU Horizont 2020 s tým, a hovorí sa o tom, že rozpočet by sa mal upraviť patrične smerom nahor. S tým, že toto je signál, ktorý by mal získať podporu aj na Rade ministrov, pretože musíme uistiť, alebo musíme sa uistiť, že to, čo je v programe Európa 2020 v súvislosti s kultúrou a médiami, čiže tam treba zabezpečiť, že tie princípy budú náležite zakotvené, pretože sú dôležité z hľadiska rozvoja a z hľadiska ďalších cieľov Európy. To je poprvé. Po druhé, tiež veľmi dôležité aspekty, o ktorých tu hovoríme. Konkrétne tomuto sa už venujeme aj oficiálnejšie než predtým v programe, čiže vlastne ten program sa stáva ako politikou hlavného prúdu, tak povediac. Alebo jej prejavom. Máme tu v podstate 12 intervenčných sektorov, audiovizuálna média, architektúra a tak ďalej, napríklad aj vydavateľstva a tak ďalej a tak ďalej. Čiže všetky tieto sektory by mali byť lepšie zapracované do programu ako takého. Okrem toho chcem povedať, že tu máme dve veľké výzvy, ktorá, ktoré stojí pred nami. Jednak Digital Age, digitálny vek, a internet vlastne stále ešte mení celkovú situáciu v audiovízii a menia sa aj podnikateľské modely a tak ďalej. Aj z hľadiska produkcie, distribúcie a podobne. A celkovo sa menie to digitálne prostredie aj v súvislosti s kreatívnym priemyslom. priemyslom. To je taká prvá veľká výzva. A po druhé, a toto treba naozaj zohľadniť, že vlastne viac investícií prichádza zo súkromných aj verejných prostriedkov. Čiže toto je sektor aj napriek súčasnej kríze predsa len zaznamenáva nárast spotreby Čiže vlastne máme tu viac užívateľov, tým pádom je viacej produkcie a je tu aj veľká potreba kultúrneho tovaru, ak to tak môžeme nazvať, práve vďaka tomu, že existujú nové systémy popri tých tradičných. Čiže z hľadiska ekonomického je tu čosi ako anticyklický posun v tomto sektore a nemateriálny tovar, napríklad v tomto druhu, eh, keď hovoríme o posilňovaní kultúrneho povedomia, tak to je tu veľmi aktuálna otázka. Čiže je tu sektor, ktorý reprezentuje asi 5 európskeho HDP a má vlastne asi 6 e, miliónov nasledovateľov. Čiže sú tu veľké zmeny a aj veľké výzvy, ktoré sme predtým nevideli, ktoré tu neboli. Týka sa to napríklad aj otázky autorských práv, nechcem zachádzať do detailov, alebo aj aspekt odmeňovania umelcov, ďalej otázky duševného vlastníctva. Čiže keď vlastne hovoríme o tomto, to ide popri právach na prístup eh, k tomuto eh, druhu tovaru. Vychádzajúc z návrhu komisie, tak v mnohých európskych krajinách, vrátane tej našej, sme zaznamenali za uplynulé mesiace menej e, reklamy a menej publicity aj v dôsledku krízy a menej aj televízia, aj kina sa zapájali v tomto smere. Ale samozrejme, e, pokiaľ je to financovanie, tak by sme nemali zaspal na Vavrínoch. 1,8 milióna to je to minimum. Mali by sme sa snažiť zdvihnúť tú cifru. Ešte nakoniec by som si dovolila pokiaľ ide o text tvorivej Európy, to je jedna vec. Ja si myslím, že to je aj tak ešte dosť slabé. Ten program by mal vlastne rešpektovať aj právny základ dohovoru UNESCO, ale aj Lisabonskej zmluvy, pokiaľ ide o kultúrne statky a kultúrny tovar. A preto treba tieto aspekty zohľadniť a aj posilniť v texte, pretože sú veľmi dôležité. A v rámci celého programu sa veľmi zdôrazňuje jeden konkrétny cieľ a ten súvisí s hospodárskymi a priemyselnými výzvami. Samozrejme, to tam musí byť, ale to nie je všetko, čo, sa, čo je obsiahnuté v tom európskom kultúrnom horizonte. Je tu jedna vec, ktorá sa nie je dostatočne zdôraznená a vlastne to vyplynulo aj z vypočutí a zo stretnutí, ktoré sme mali. A Súvisí to s právnym základom a odvíja sa to od Lisabonskej zmluvy. Ten prierezový charakter a tá samotná vnútorná hodnota kultúry a skutočnosť, že kultúrna a jazyková rôznorodosť má prierezový charakter. A potom tu hovoríme o kultúrnom dedičstve hmotnom a nehmotnom, tak Myslíme si, a nakoniec chápeme, o čo tu ide v tomto probléme, ale často sa hovorí príliš a zdá o podnikateľských a hospodárskych aspektoch. A áno, v texte to je síce, ale bolo by lepšie to nejak ešte zvýrazniť povedzme, bolo by dobré štrukturálne fondy treba lepšie využívať na výskum, ale aj na digitálnu agendu. Máme tu viacero nástrojov a mohli by sme to ešte vylepšiť. Čiže sú tu opatrenia, o ktorých treba hovoriť. Máme pred sebou výzvy, ktoré treba riešiť. Čiže mali by sme viac hovoriť o zdrojoch, o prostriedkoch. Pokiaľ ide o e, Horizon 2020, tak tá digitálna agenda e, tam asi nie je dostatočne vyjadrená a vlastne aj využívanie štrukturálnych e, fondov, to sa predtým nespomínalo a tak si myslím, že náš výbor by o tom mal hovoriť. My sme vlastne prišli e, s tým, že kultúra vlastne preklenuje um, ehm, oveľa viac, než by sme si mysleli, ako správne hovorila aj pani predsednička. Takže ehm, nakoniec vieme aj zo stretnutí, zasadnutí, z hearingov, že, že niekedy teda komisia sa rozhodla dosť eh, drasticky zlučovať niektoré programy napríklad programy kultúry a médií. A toto je, povedzme, jedna z vecí, na ktorú chceme poukázať, pretože sú tu rôzne podnikateľské modely a, alebo aj aspekty e, hodnotových reťazcov. Aj tam nastávajú určité zmeny v súvislosti s tvorivým priemyslom. Média, tam tiež vidíme zmeny. A dochádza aj k väčšiemu stupňu interakcie. A do istej miery dochádza k vzájomnej kontaminácii, ak to tak môžeme nazvať. Takže pokiaľ ide o otázky štruktúry, tak tu bolo dobre zachovať právny rámec, ktorý je vytvorený v rámci EÚ. Možno by bolo dobre udržať samostatné programy aj z hľadiska prístupu k ním, aj z hľadiska vnútorného riadenia a manažmentu správy týchto programov. Čiže to je na jednej strane táto stránka teda, a potom aspekt kreatívny. E, aj v kreatívnom priemysle dochádza k inováciám. v súvislosti s e, finančnými nástrojmi. A Ide o to, aby sa poskytovala podpora prierezovo. Samozrejme, sme zohľadnili e, mnoho pripomienok, ale ide o to, aby sme neprišli o identitu známych značiek, tých brands. A Nechceme, aby e, sa to celé nejak oslabilo, pretože vlastne je to aj v záujme aktérov a zainteresovaných strán, aby sa zachovala tá hodnota značiek. Takže pokiaľ ide o aspekty štruktúry, tam už e, tento aspekt e, bol z časti spomenutý. Mám tu aj na návrh, ale nechcem povedať, že by to bolo niečo nedostatočne ohodnotené, ale kreatívna Európa to je dobrý slogan, dobré heslo. A iste nepokrýva to všetko, ale keby sme odtiaľ vypustili slovo kultúra, tak by to asi bolo dosť nešťastné. Čiže ani slovo kreativita, tvorivosť, ani to by sme nechceli odtiaľ stratiť. Až aj o tomto by sme mohli podebatovať, ako to správne teda nazvať. A potom pokiaľ je o dopad, a toto ma naozaj šokovalo, pretože normálne zvykneme zdôrazňovať lokálny, regionálny význam a rozmer, aspekt kultúrnych a tvorivých aktivít a taktiež do akej miery tá lokálna inovácia a integrácia sa zapájajú, ale taktiež aj aspekt medziregionálny, medzi európskymi regiónami a mestami a tak ďalej, aké sú tam skúsenosti Takže aj tu vidíme, aké tam nastali zmeny. Treba e, v Porúri, v Liverpoole, v Turíne a podobne. Čiže vidíme aj, koľko, do akej miery sa zmení krajina tým, keď sa tam zainvestuje do kultúry. Takže máme tu aj kultúru, ktorá sa venuje kultúrnemu rozvoju alebo rozvoju kultúry a aspektom lokálneho a regionálneho rozvoja kultúry. Čiže hovoríme aj o úlohe, ktorú potom regionálne aj lokálne subjekty majú z hľadiska rozvoja kultúry. Preto je dôležitý tento aspekt z hľadiska inovácií v kultúre spomínať. Okrem toho je tu ďalšia vec, ktorá podľa mňa je dostatočne vyjadrená. Jeden z hlavných cieľov návrhu je dosiahnuť širšiu alebo dosiahnuť väčší dopad u obyvateľstva, u verejnosti. Myslím, že tam by sme práve mali zdôrazniť tento aspekt sociálneho rozmeru. A viac sa sústrediť aj na deti a mládež a iné skupiny, ktoré sú povedzme vyčlenené, nejaké kultúrne menšiny. Hej? Čiže by išlo o takú osvetu, verejné vzdelávanie. Hej? Nie len o to, aby sa rozšírilo e, celkové, e, rozšíril ten objem ľudí v obecenstve, tí, tí ktorí sú prijímateľmi kultúry, ale E, chceme sa sústrediť aj na aspekty zvyšovania tej e, gramotnosti aj v tejto oblasti z hľadiska e, digitálnych prvkov a tak ďalej. Ide o to, aby treba ľudia dokázali si udržať aktuálne vedomosti s vývojom jazyka, treba, alebo osvojiť si nový jazyk. Čiže ide tu len o ten tradičný prístup eh, eh, vzdelávania a výchovy a nakoniec eh, tí, ktorí pripravujú nejaké nové programy v tomto smere aj v oblasti digitálnej, tak majú stále dočinenia s nejakými novými výzvami. A vlastne aj z iných stretnutí nášho výboru vyplynulo, že treba posilňovať súvislosti a prepojenia medzi odbornou prípravou a vzdelávaním na jednej strane a kultúrnymi inštitúciami, univerzitami na druhej strane. Takže toto vám tiež dávam na zváženie. Je mnoho umelcov a kreatívnych pracovníkov, ktorých sa to týka. Možno sa temer vôbec nespomínajú prevádzkovateľia, operators, operátori. Pokiaľ ide o tvorivú Európu, potrebujeme tu naozaj nejakú kapitolu, ktorá sa týka kreatívneho aspektu tých kreatívnych profesionálov, umelcov, tvorivých ľudí. A proste ide o tie oblasti, kde vlastne by sa mohlo napomôcť ešte aj v rozvoji kultúrnych inštitúcií, ale aj e, v ďalšom vzdelávaní a zvyšovaní odbornosti týchto tvorivých pracovníkov cestou štipendií a tak ďalej. Ďalej je tu dôležitý aspekt e, malých a stredných podnikov, ktoré sa zapájajú do tejto činnosti. A dokonca aj mikropodniky sú veľmi dôležité. Tam vlastne explicitne treba ich spomenúť, pretože väčšina týchto kultúrnych podnikov sú mikro podniky. Okrem toho, samozrejme, sú tu ešte aj mimovládky, NGOčky, ale to má samostatnú kapitolu. Existuje mnoho spolupráce medzi kultúrnymi inštitúciami, malými a strednými podnikmi a mimovládkami. A je tu samozrejme aj priestor pre ďalšiu spoluprácu, prípadne aj nejaké e, pozitívne e, zasahovanie smerom e, k pozitívnemu vývoju. Čiže zamýšľame sa nad tým, ako podporiť tento aspekt. V Európe sú veci dosť špecifické. Nie vždy sa opierame o právny základ jednotlivých krajín, ale sú tu NGOčky napríklad a tie môžu fungovať na báze medzinárodnej spolupráce aj cestou, že sa na medzinárodnej úrovni bude investovať do talentov. Takže keď sa tam dá slovo other issues, iné témy, iné otázky, tak tiež to má svoj význam. Okrem toho je tu aj paralela medzi týmto programom a Erasmus Mundus. Máme napríklad program, ktorý vlastne už nerozlišuje interne a snažíme sa viac otvoriť tieto veci v tejto fáze tomu, aby mohli vznikať aj bilaterálne väzby medzi krajinami a to by bolo vynikajúce. Napríklad e, je tu veľký dopyt po vyššom stupni medzinárodnej spolupráce. Spolupráce s tretími krajinami tak, aby sa to netýkalo len audiovizuálnej dimenzie, ale aj kultúrnych inštitúcií. Existuje mnoho príkladov z jednotlivých krajín, kde vznikajú veľmi slubné partnerstva s krajinami skupiny BRICS, s Ruskom, Čínou, Indiou, Brazíliou. Takže tiež ide aj využívanie prostriedkov z iných krajín, z tretich krajín. Takže dôležité je teda otvárať sa aj iným krajinám. Čiže by to bolo 31 plus oproti tej našej 27. európskej, počet tých krajín. Takže hovorím, tu je priestor pre otváranie sa aj tým novým dimenziám. Čiže nielen cestou bilaterálnych dohôd, ale aj touto cestou teda môžeme rozširovať tú spoluprácu aj popri tom, čo už existuje. Komisia si môže zvoliť a zamerať sa na konkrétne krajiny. Dôležité je, aby existovala povedzme nejaká rozpočtová rezerva na príslušné kroky. A to treba zapracovať do nariadenia náležitým spôsobom. Aj v súvislosti s tretimi krajinami. Proste preto, aby to z hľadiska finančného bolo jasné. Vo všeobecnosti, keď hodnotíme tento text, tak e, sa musíme zamerať na aspekt prierezovosti. Niekedy je ten text ale príliš generický a nedostatočne zadefinováva niektoré aspekty aj výsledky, aj, aj pokiaľ ide o tie parametre týkajúce sa jednotlivých kritérií súvisiacich s kultúrou. Čiže nejde o to len, aby to bolo nejak hodnotené, aby, alebo aby to vychádzalo z kvantitatívnych opatrení, ale musíme sa zamyslieť nad týmto aspektom a určite oceníme vaše podnety. Niektoré kritériá, ktoré hodnotia aj aspekt pridanej kultúrnej hodnoty, aj o tom treba hovoriť. A potom je tu tvrdý aspekt finančný a rozpočtový. Na ten nesmieme zabudnúť. Samozrejme, musíme veľmi pozorne porovnávať veci. Niekedy tie percentá nie sú celkom úplne presné, nemusí to byť 37% viac, ale predsa len nariadenie hovoria o týchto aspektoch, ale možno nie celkom detailne, z hľadiska rozpočtového teda aké percentá treba dosiahnuť e, z hľadiska jednotlivých programov. Pokiaľ ide o niektoré akcie alebo konkrétne kroky, mali by sme si stanoviť aspoň určité minimum, aby sme mali k dispozícii nejakú flexibilitu. Čiže nie je všetko na úrovni makro, ale pokiaľ ide o finančné nástroje, dovolte mi dve veci. Nové finančné nástroje. Teraz vieme, že toto má prierezový charakter a týka sa to viacerých programov. Nebudem zachádzať do detajlov, ale hovoríme tu o Európskom garančnom fonde, vnútroštátne medzinárodné finančné inštitúcie poukazujú na portfólio úverov, ktoré majú byť vyvážené v jednotlivých sektoroch. Samozrejme, ja nie som proti tomu, aby sa využívala aj táto stránka popri príspevkoch a grantoch v tom bežnom slova zmysle. Čiže toto je jedna vec, ktorá nie je až taká jasná a kde by sme ocenili určité objasnenie povedzme aj v súvislosti s geografickými aspektami. A navyše sú tu rôzne právne aspekty v jednotlivých krajinách, ktoré treba zladiť. Takže pokiaľ ide o finančný nástroj pre médiá, v podstate zatiaľ hovoríme o kapacite a o potrebách a tieto aspekty treba jasne zladiť. Treba proste nájsť rovnováhu medzi podnikmi zameranými na zisk a medzi neziskovými. Takže musíme nájsť e, proste, aby sme nechávali všetko len na komisiu. Ďalej, aspekt subsidiarity. A pokiaľ ide o implementáciu, tak je celkom jasné, že táto správa No, ide o to, aby sme sa neoprali len o tie poradenské postupy, na ktoré poukazuje komisia. Aj v súvislosti s výročnými programami financovania, ale taktiež sa musíme opierať o delegované akty, kde môžeme stanoviť očakávané výsledky. Toľko zatiaľ k tomuto materiálu. pripravím aj nové návrhy, kde budú aj vlastne nové podnety z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz mám e, troch e, prihlásených do diskusie. Týmto ukončím zoznam, potom bude na zozname komisia. Najneskôr o štvrť na 6, možno už o 5. budeme musieť hovoriť o tom, amnest- o tej amnestie a budeme si musieť vypočuť pána Kavadu, takže pán Bago, prosím veľmi stručne, len otázku a žiadne dlhé vývody. Ďakujem, pani predsednička. Dovolte mi. Rád by som povedal niečo v tom zmysle, že nie všetko bolo z toho návrhu komisie objasnené dostatočne. Napríklad to, čo sa týka malých a stredných podnikov. Proste nie som si celkom istý, vychádzajúc z návrhu komisie, ako vlastne podprogramy pre malé a stredné podniky budú manažované. Tak som napísal na komisiu a položil som im túto otázku ich odpoveď bola taká z komisie, že tieto opatrenia, tieto granty vlastne prichádzajú z Európskeho investičného fondu a vlastne budú fungovať paralelne. Možno by bolo užitočné, teda, aby sme mali všetci takéto informácie. Ďakujem. Vážená pani spravodajkyňa, vážení kolegovia, chcel by som poďakovať predovšetkým kolegyni Silvii za vysvetlenia, poukázala na viacero bodov, ktoré sú dôležité a nakoniec sme o tomto už dosť obšírne a dlho diskutovali. Myslím, že je potrebné vymieňať si názory, aby sme mohli pokročiť vpred a uberať sa správnym smerom. myslím, že ste sa tu zmienili práve o troch veciach a treba ešte ten text spresniť, podľa mňa. Nakoniec aj 6. E, apríla som sa vyjadril vo svojom prejave, keď som hovoril o určitej vágnosti všeobecnej tohto textu, respektíve e, to, ako to formulovala komisia. Je tu ešte viacero bodov, ktorých, ktoré treba objasniť. Ak dovolíte, e, môžeme povedať takto. Máme možno rôzne priority, ale budem hovoriť stručne. Poprvé, ešte stále Mám určité pochybnosti, pokiaľ ide o e, aspekty tých jednotlivých značiek, brands, aj v súvislosti s jednotlivými časťami programu a aké prostriedky sa budú alokovať. Toto by bolo troška treba ešte objasniť. Po druhé, ten garančný fond, ktorý navrhuje komisia, vlastne sa tu nič nešpecifikuje konkrétne. Čiže mám dosť vážne výhrady, napríklad peniaze možno sa len tak vyplitvajú, že sa dajú do rúk tým sprostredkovateľom, čo nemusí byť to najlepšie z hľadiska financovania. Po tretie, parlament tu nemá žiadne záruky, pokiaľ ide o implementáciu samotného programu. A myslím, že toto potrebujeme. Potrebujeme určité istoty v týchto ťažkých časoch, v ktorých sa nachádzame. A je tu ešte niekoľko ďalších bodov, na ktoré chcem poukázať. Možno potom komisia nám odpovie dnes alebo v blízkej budúcnosti. Napríklad ciele tohto programu sú veľmi vágne, nie sú celkom zreteľné. Takže boli sme radi, keby sme mohli dostať viac detajlov, pokiaľ je o ciele. Kam presne budú plynúť peniaze. No a potom tie informačné desky, information desks. Niektoré e, krajiny e, potom vlastne môžu naraziť na problémy, ako to má fungovať, Aké je, aký bude dohľad, aké bude monitorovanie tohto programu Takže tam tiež treba viac to vysvetliť. Máme tu aj urgentné priority a myslím, že toto sú také. Pretože pokiaľ ide o pridelovanie prostriedkov, výška pridelených prostriedkov, vyčlenovanie na určité konkrétne veci a potom ktorí ľudia dostanú tie prostriedky, sprostredkovateľia, operátori a tak ďalej, všetko toto je nejak vágne. Čiže E, nedáme predsa komisii do rúk len tak biankošek. Hej? Chceme samozrejme mať kreatívnu Európu, ale je to krásne heslo na jednej strane, ale čo je za ním? Za ním zatiaľ je niečo, čo je dosť nejasné a vágne. Nemá to jasné kontúry. Ďalšia vec, na ktorú chcem poukázať. Kreatívna Európa spája dve reality, ktoré sú rozdielne a mali by sme ich rešpektovať oddelenie. Na jednej strane úspech programu média, berme to seriózne. E, treba o ňom diskutovať, e, funguje, dáva dobré výsledky. Prečo do toho zasahovať? Prečo to celé nejak zahmliť? A potom audiovízia, ten sektor e, na to veľmi, dáva veľký pozor všade v Európe, pretože to je v podstate jednou z takých vlakových lodí úspechu komisie. Je to sektor kultúry a tvorivý, tvorivý sektor. Nemám by sme sa dotýkať niečoho, čo funguje, funguje už dosť dlho. Nerozumiem, prečo by sme sa vôbec púšťali do niečoho. Niečo je jednoduché, je to dobre zavedené, v rozpočte zakomponované. Funguje to. A tu súhlasím s mojimi kolegami, jednoducho každý ten aspekt programu by sme mali využívať samostatne a myslím si, že to nový názov by sme mu nemali dávať. E, chápem, že pani spravodajkyňa spravila obrovský kus práce a dúfam, že budeme môcť s vami ďalej spolupracovať v duchu spolupráce a otvorenom duchu. Dúfam, že budeme mať... Dúfam, želám si, že aj zo strany komisie sa dočkáme takej jednoznačnosti a prehľadnosti. Ďakujem pekne. Pani Šake, veľmi stručne a potom komisie nech sa páči. I will be short. Ďakujem, kratučko. Myslím si, pre všetkým dovolte vyjadriť potešenia vďaku za navýšenie rozpočtu. Hovoriť môžeme o kultúre množstvo, veľa, ale často v podstate sa to ostane na úrovni reči a rozpočet vždy zaostáva. Čiže myslím, že v tejto ťažkej dobe to je veľmi dôležitá spätná väzba e, od sektoru kultúry a v podstate tretieho sektora bola veľmi pozitívna. Konkurencieschopnosť, budovanie kapacít, to si často vyžaduje niekedy zmenu kultúru v organizácii a v tomto zmysle presun z grantov na úver je veľmi dobrým vývojom, ale myslím si, že detaily finančného nástroja musia byť ďalej rozpracované chválim cieľ lepšiu efektívnosť, menej byrokracie. A v tomto zmysle, ak máme hovoriť o značkách, to je menej dôležité ako hovorenie o dopade. Ak niečo funguje, ľudia nájdú spôsob a ocenia to. Ale musíme zabezpečiť aj to, aby to bolo prístupné pre menšie organizácie a nie len taký, taký ten komerčný, obchodný zmysel toho, teda predajnosť kultúry, ale aj kultúra ako verejný statok ehm, IKT, digitalizácia sa spomínajú v rámci špecifických cieľov, to je dobre. Myslím si, že si to vyžiada ešte ďalšie vysvetlenia, ďalšie detaily a vítam aj to, že EÚ e, je zvažované ako globálny aktér, ako spravodajkynia v tomto výbore, keď hovoríme o, o v konkrétnych návrhoch, možno spravodajkyňa by mohla použiť a rozpracovať ešte tieto aspekty. Hovoríme o mobilite, hovoríme o prístupe a hovoríme o v podstate rôznych dopadov, dopadov a ich prelinaní, ktoré chceme dosiahnuť ako EU. E a na záver dovolte ešte upozorniť na príležitosť toho, ako sa financie míňajú v rámci vonkajšej aktivity Európskej únie a v rámci kultúry, napríklad Fond pre rozvoj, e, Fond pre rozširovanie. A musíme zabezpečiť efektívnosť celkovo, celkovo efektívnosť využívania finančných prostriedkov ehm, na tvorivú Európu. Myslím si, že to je niečo fantastické. Teším sa na ďalšiu spoluprácu aj s, s týmom tieňového spravodajcu. Ďakujem. E, dám slovo pánovi Jambrančovi, ale chcem len povedať, e, riaditeľ pre kultúru opustil túto loď a išiel do inej branži, pokiaľ som bola informovaná, ale uh, to znamená, že on tu už nie je, on je, myslím, on pracuje, myslím, v inej oblasti, nie je jeho následovnička, ale je tam dlhoročnou pracovničkou. Ďakujem pekne. Áno, náš riaditeľ odchádza, je to pravda. Ja sa pokúsim o pár vecí vysvetliť a potom kolegyňa Silva z toho pohľadu audiovízie pridá ďalšie veci, ak tu bude potrebné. Ďakujem pekne za pripomienky. Tá diskusia bola veľmi zaujímavá. Zo pár vecí na objasnenie. Poprvé, čo sa týka rozdielnej povahy kultúry a kultúrneho sektora, sektora audiovízie. Úplne s tým súhlasíme a práve preto Tvorivá Európa je rámcový program, tak to nazývame. E, sú tu samostatné prúdy, ak to nazývame, jeden pre kultúru, médiu, média a potom taký prierezový e, mm, kde máme spoločný prístup. Sú to samostatné prúdy, majú samostatné rozpočtové prostriedky a budú mať svoje vlastné nástroje, vlastné výberové konania. Čiže bude sa to veľmi podobať tomu, čo máme dnes, pretože úplne s vami súhlasíme v tom, že tie hodnotové reťazce sú rozdielne, aktéry sú iní a musíme k ním pristupovať individuálne. Druhá vec, ktorú by som chcela objasniť, sa týka neziskového sektora, plne s vami súhlasíme v tom, že je veľmi dôležitý, pre všetkým, v tom prúde kultúra, v tej časti kultúra, to je spada do mojej kompetencie, my vnímeme tak, že táto časť kultúra bude naďalej, v podstate pr- cieľovou skupinou programu Kultúra bol pre všetky neziskové organizácie, okrem e, umeleckých prekladov, kde sa musíme zamerať na vydavateľstva, ale všetko ostatné sú neziskové organizácie. Je to prístupné aj pre ziskové organizácie, iba vtedy, keď vystupujú ako neziskové organizácie a predominantne to využívané neziskovým sektorom aj teraz a dúfam, že tomu bude tak aj v budúcnosti úverové facility, sú zmysluplnejšie skôr pre podnikateľské subjekty. A čo sa týka vykonávacích a delegovaných aktov, nebudem sa do toho púšťať, pretože to bolo vysvetlené na predchádzajúcej časti, keď sa hovorilo Erasmus pre všetkých, kde Judy Korov vysvetlil, že vykonávacie e, akty sú stanovené vo finančnom naredení, avšak všetky politické aspekty sú zadefinované v právnom základe, všeobecné špecifické ciele aj priority, ktoré sme nikdy predtým nemali v oblasti kultúry. Čiže teraz je to podrobnejšie v právnom základe, ako tomu bolo v minulosti. A takisto máme ukazovatele pre všeobecné a špecifické ciele. To sme takisto nikdy predtým ešte nemali. Čo sa týka otázky, intrinsnej intrinznej alebo skrytej hodnoty kultúry. Sme presvedčení o tom, že táto je dôležitá. Je pravda, že to explicitne v našom návrhu uvedené nebolo, pre nás to tam implicitne. Uh, je to tam. Určite by sme nenavrhovali program pre dané sektory, keď sme neboli presvedčení o tom, že majú svoju hodnotu. A ten program je o vytváraní najlepšieho možného prostredia pre umelcov, organizácie v oblasti kultúry a pre ich die, to, aby diela mohli cirkulovať cez hranice, teda dostať sa aj k inému publiku. Takže určite sa však môžeme pozrieť na lepšiu formuláciu a myslím si, že prvý všeobecný cieľ podpora kultúrnej jazykovej rôznorodosti je jednoznačne cieľom v oblasti kultúry. E, kratučko, čo sa týka lokálneho a regionálneho rozmeru kultúrnej a tvorivej činnosti, chcela by som upozorniť na to, že o niekoľko týždňov komisia príjme nový návrh o európskych hlavných mestách kultúry po roku 2020. To je dôležitá iniciatíva, ktorú máme na podporu príspevku kultúry k miestnemu a regionálnemu rozvoju, čo sa týka e, tvorivej Európy konkrétnejšie a tej časti kultúra. Tu sa v tomto programe zameriavame, je to európsky program, čiže sa zameriavame na európsku nadnárodnú spoluprácu, pretože to musí byť doplnkom toho, čo sa robí na vnútroštátnej úrovni. Avšak chcela by som upozorniť na to, že toto nové zameranie, ktoré máme v rámci rozvoja publika poslucháčov, je nástrojom pre kultúrne inštitúcie, ktoré pôsobia lokálne, aby sa oveľa efektívnejšie presadili a oveľa efektívnejšie zapojili z hľadiska hospodárskeho, sociálneho. To znamená, ten aspekt rozvoja publika má svoju úlohu takisto v súvislosti so rozvojom či poslucháčov, eh, v súvislosti s tými obavami alebo snahou osloviť viac ľudí, mladých ľudí, ktorí sú vylúčení. My vnímame práve takýmto spôsobom tento aspekt. My to vnímame ako nástroj na oslovenie širšej škály, pre všetkým na oslovenie tých, ktorí sú malo zastúpení, znevýhodnení a tak ďalej. Možno to nie je celkom jasne povedané, ale bol to náš zámer. Uh, Takže s tým môžeme len súhlasiť. Čo sa týka definícií, len kratučko, pojem kultúrny subjekt sa má vzťahovať aj na umelcov, kultúrne organizácie, inštitúcie, ale samozrejme môžeme sa na terminológiu ešte pozrieť. Čo sa ešte stále pri definíciách, keď hovoríme o malých a stredných podnikoch, áno, máme odporúčanie komisie z roku 2003 na mysli a na, tam patria malé, stredné aj mikropodniky, čiže to sa takisto dá objasniť. Čo sa týka kvantitatívneho merania, je správne ste povedali, že ukazovatele v našom právnom základe sú čisto kvantitatívne. Môžem vás uistiť, že to neznamená, že e, si ne, kvalitatívne, pardon, nemyslím si, že kvantitatívne hodnotenie je dôležité. Naopak je, je to v článku 14.3 ale chcem len objasniť toľko, že metodika v celých programoch komisie bola taká, že sme chceli poprvýkrát zaviesť ukazovatele do právneho základu pre všeobecné a špecifické ciele, len pre tieto, aby sme v podstate mohli neskôr vykázať dopad Áno, sú to kvalitatívne ukazovatele, beriem, ale to neznamená, že nebudeme robiť to sú kvantitatívne, ale neznamená to, že nebudeme robiť aj kvalitatívne hodnotenie. A ešte z mojej strany, čo sa týka zodpovednosti za e, čerpanie finančných prostriedkov, máme zodpovednosti, povinnosti v rámci e, nariadenia, povinnosti transparentnosti, zverejňujeme, ako sa peniaze použijú a sme zodpovední, alebo teraz zodpovedáme sa rozpočtovým orgánom. Potom rozdám slovo kolegyni, ak môžem, aby hovorila o tej časti audiovízie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja len jednu kratučku pripomienku k médiám a potom viacero veci k finančnému nástroju. Takže jedna z otázok, ktoré tu zazneli, bola otázka definícií opäť a toho, že je potrebné upresniť definície a pojem operátor, subjekt, sa v minulosti v oblasti médií používal na celú škálu potenciálnych beneficientov. Inštitúcie, nezávislé producentské firmy, distributérov, e, kina a samozrejme môže to ešte ďalej preskúmať, ale osvedčilo sa to v minulosti ako akési usmernenie, možno niekoľkými slovami o kultúre kultúrnom, o, o zaručenej, o nástroje záruk pre e, kultúrny a tvorivý sektor. Je dôležité zemepisné pokrytie. Jedna z tých základných vecí, o ktorej by som chcela hovoriť, sa týka toho, že žiadne peniaze nie sú dané k dispozícii finančným inštitúciám. To je, toto je záruka, ktorá je daná k dispozícii týmto inštitúciám, preto aby oni mohli zobrať na seba riziko riziko, ktoré predstavujú kultúrne subjekty a kreatívne subjekty. A malé a stredné podniky a facilita v tejto oblasti je prístupná pre malé a stredné podniky. Doteraz neboli veľmi využívané tieto prostriedky, napríklad CIP, program pre konkurencieschopnosť a inovácie. A neboli využívané preto, pretože nie sú prispôsobené pre malé a stredné podniky a preto tento konkrétny nástroj, ktorý tu máme, je tak dôležitý v danom sektore, aby sa zmenila mentalita. E, obrovským spôsobom sa posledné týždne pokročili, pretože teraz máme politickú dohodu o finančnom nariadení a dúfame, že sa nám podarí dať vám viac podrobností o tom, ako to bude fungovať, tak aby táto časť nariadenia bola jasnejšia aj pre vás. Takže uvedomujeme si, že je potrebné, aby malé stredné podniky mali prístup k banke vo svojom vlastnom členskom štáte a z toho vychádzame a pripravujeme ďalšie informácie, ktoré dáme k dispozícii parlamentu aj Európskej rade v tejto veci. Ďakujem pekne. Zu médiám haben Sie gar nichts gesagt. K médiám ste nič nepovedali. Čo ste chceli povedať k médiám? Nič? Ďakujem Eh, išlo tu len o to, že sú tu rôzne typy operátorov, teda subjektov. A možno, ak dovolíte ešte jedno slovo k tej značke, poviem len toľko, že značka média je uznaná v celej Európe. Ak zoberiem príklad filmov, ktoré sú distribuované v rámci s tým logom média alebo bez loga média, sú považované tie, ktoré sú s logom média E, tak e, získavajú väčšie ocenenia jednoznačne. Čiže má to dopad na trh. Takže môžem skonštatovať, pretože sa to ešte v podstate nepovedalo, že toto brand name, táto značka e, zostane, tu si udržíme. A tak to je značka, tak ako ste to práve vysvetlili, tak to bude aj v budúcnosti najbližších 6 rokov takto bez zmien. Nie, prístup komisie je taký, že pokiaľ nie sú špecifické výnimky v právnom základe, tak všeobecné logo, nové logo komisie bude použité ako vizuálna identita všetkých programov od konca. Ale meno ostane pre túto časť, tento meno ostane na zostane. Je to zložité. To je hrozné ja to považujem za strašné. Eh, namiesto, aby sme si eh, už osvedčené veci eh, ponechali, tak stále vy nachádzate koleso na novo a Naposledy sa to dokonca tak um, odpovedalo tak kamuflovanie a my sme boli preto skutočne veľmi nepríjemní a teraz som dostala nejakú odpoveď, ktorá je neuspokojivá. Takže my chceme skutočne po, konečne počuť, čo komisia chce. Vy predsa nemôžete zadusiť teraz to logo média. Ja tomu nerozumiem. Čo to prinesie? Pani Desela, vy ste tá, e, na ktorú sa môžeme obrátiť, lebo nikto iný tu nie je. Pán e, váš riaditeľ e, opustil túto loď a všetci ostatní, ktorí na tom pracovali a možno to nechceli robiť a teraz sa zase niečo deje. Takže ešte raz, môžete môžete už akokoľvek niekomu e, vyzvedliť, že branch name je branch name, je to značka. Media je logo, logo, ktoré sa ukazuje na každom filme a v budúcnosti nebude, takže chceme stále e, zabúdať na to, čo je za nami. Toto pre mňa nie je konzervatívny postup. A to je strašné, jednoducho. Ešte raz, potom dostane slovo pani Da Costa. Takže takto krátko pred dovolenkou sa musím takto rozčuliť. To je strašné. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani Pek. Pokúsim sa povedať to naozaj veľmi, veľmi jasne a potom nechám naozaj, aby ste si z toho vyvedeli vlastné závery. Prístup komisie je taký, že máme právo používať logo média do konca tohto finančného výhľadu od budúceho finančného výhľadu jedine tie logo, ktoré sú identifikované, alebo tie brandy, značky, ako ste vy povedali, ktoré sú uznané v právnom základe programu, budú ako také použité. Keďže média ostane, naďalej sa bude nazývať média, čo sa týka použitia vizuálnej identity, použije sa nová vizuálna identita komisie všade, okrem prípadov, keď to je špecificky stanovené v právnom základe. Toto je naše stanovisko. Ďakujem, tak dúfam, že toto sa nezmení. Silvia. Insomma, era necessario un chiarimento, penso. Io l'altra volta avevo chiesto non a caso questa precisazione e sono grata. Áno, ja som požiadala upresnenie minulé, takže ďakujem od pani De Silvia e, o pravdivú odpoveď. Potrebovali sme mať to veci jasno ako komisia nám dala informácie parlamentu. Som za to vďačná a mrzí ma, že sme vás tu vystavili, pani Desilova takémuto útoku. Tu jednoznačnosť potrebujeme a dúfam, že to presvedčí našich kolegov a pokračujeme, pokračujeme v tejto veci, že ich to presvedčí o tom, ako veľmi sú dôležité tie dva programy a nie dva, dve časti to je všetko z tejto strany. Ale ešte kratučko k tomu, čo tu e, povedal môj kolega, no obracala som sa na komisiu, ale môžem vás uistiť, že máme stretnutie so subjektami, so zástupcami bank a tak ďalej, takže môžem povedať s istotou, a to zaznelo aj z iných úst, že parlament, prírozovo aj komisia budú o tom diskutovať do detailov, pretože tu nie je žiadna nejaká novinka ani inovácia. Myslím si, že oveľa viac odpovedí ešte budeme potrebovať ohľadom toho, ako nájsť vyvážené portfólia. Nie len veľké firmy, ale aj malé firmy a mikropodniky aby všetci mali prístup k finančným prostriedkom. Aby sme nenahradili tú predchádzajúcu podporu, aby sme ju doplnili. A mala stredné podniky sa potrebujú lepšie uchytiť na trhu a potrebujú aj budovať kapacity E, finančné inštitúcie musia mať kapacity, či už európske alebo vnútroštátne, pretože neinvestujú tak do kultúry, pretože považujú riziko veľmi vysoké. A tu musíme naozaj vytvoriť z e, jedným z cieľov programu je to, aby kultúra bola vnímaná ako hodnota, ktorá stojí za uverovanie a ktorá nepredstavuje také veľké riziko veci, ktoré je potrebné zadefinovať, tie je potrebné zadefinovať v nariadení. To si preskúmame do detajlov, keď to bude. A tie správne presadzovať svoje, svoje názory a, a v vyjadrovať svoje názory. V tom návrhu textu to je uvedené, samozrejme sa na to pozrieme, pán Sarka. Uh, Pani Šarka, pardon. Myslím si, že je veľmi dôležité mať väčší rozpočet, ale čo sa týka politickej integrácie, to je pre Európu veľmi dôležité. Čo sa týka zvýšenej konkurencie schopnosti a budovania kapacít, myslím si, že to je práve jedna z víziev, ktorú musí obstáť tento program. Ide nám o kultúrne dedičstvo a kultúrne hodnoty aj tu je hospodárska hodnota, ale nie, ťažko sa nájde hodnota akejsi identity a e, vnímanie kultúrnych hodnôt z toho hospodárskeho pohľadu je dosť ťažké. Ja by som chcela e, k tým odporúčaniam komisie o definícii malých a stredných podnikov povedať, že je veľmi dôležité pre všetkým hovoriť o mikropodnikoch, nielen o malých a stredných podnikoch, ale o mikropodnikoch. Potrebujeme mať silnejší právny základ v tejto veci. A čo sa týka čerpania finančných prostriedkov a transparentnosti, myslím si, že môžeme ísť ďalej v rámci tejto požiadavky presledovania dvoch hlavných cieľov. Pre všetkým subsidiarita pre národné agentúry, lepšia transparentnosť pri riadení programov. Mnohé subjekty sa stiažujú na to, že tí kritéria nie sú jednoznačné. Ehm, boli by radi, aby experti mohli viac rotovať a chcel by mať jasnejšie výsledky aj na úrovni agentúry, nielen na úrovni uchádzačov o tieto prostriedky. Čiže tie stratégie by sa mali vzťahovať na celé krajiny, nie len na konkrétne subjekty, pretože sú tu veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Ďakujem v každom prípade za vaše vystúpenie a dúfame, že dostaneme aj vystúpenie od rady. Rada dá čiastkovú dohodu že teda po zasadnutí rady ministrov a stretnutí mm, na rade dostaneme takúto čiastočnú dohodu. Dánske predsedníctvo skončilo, prechádzame na cyperské predsedníctvo. Dúfam, že to bude pokračovať v tejto práci. Na rade sme si vypočuli vysvetlenie zástupcov, zástupcov komisie. Ďakujeme za odpovede a dúfam, že v prácach sa bude dobre pokračovať.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 Ide mi o pár bodov, o ktorých sme diskutovali, ale chcem jednoducho na začiatku povedať, že tá otázka právneho základu je ešte stále otvorená, budeme môcť o tom samozrejme diskutovať. Toto je boj s komisiou a ja dúfam, že budeme mať e, e, šťastie a zvíťazí rozum. No a predtým v minulosti som bol spravodajcom pre tento program a ten eh, feedback mm, to bolo mm, relatívne dobré. Ja dúfam, že komisia eh, si eh, to bude, to bude chcieť a môcť vidieť ako veľmi úspešný program. Ja sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli, ktorí sa tam zúčastnili, kto bude mať nejakú ďalšiu otázku. Myslím si, že je to dôležité Um, mám tu dva body. Um, chcem si samozrejme vypočuť aj um, názor ostatných, ale chcem pripomenúť, čo sa týka uh, návrhu rady, je dôležité vypočuť si aj e, pozíciu komisie, e, pretože tam sa, tam, tam sa niečo zmenilo. Za prvé by malo byť cieľom európske dedičstvo by malo zohrávať významnejšiu úlohu a komisia a rada by si mala pripomenúť to, že je dôležité, že pokiaľ budeme budovať eh, dom, mali by sme mať eh, základ, mali by sme vytvoriť základy a mať eh, plán, Takže musíme vytvoriť skutočne solidný právny základ. Nie, je to niečo, na čo by sme nemali zabudnúť. A okrem toho som povedal, že tie programy by mali byť budované z dola a iniciatívy by mali byť skutočne veľmi dôležité, takže nové iniciatívy môžu dostať z toho programu aj nové financovanie a pokiaľ budeme ďalej rozvíjať tieto systémy a aplikácie, bude to vlastne otvorený proces, iniciatívy a projekty budú a mali by mať teda veľmi jasnú víziu, mali by byť porovnané s ďalšími projektami. Ja sa chcem opýtať aj kolegov, ako to vidíte vy, aký percentuálny podiel eh, by sa tu mal dodržať, takže tento program, jeden z tých aspektov e, bolo, že by to nemal byť elitárny e, program, ale mal by to byť program pre občanov a občianky, takže to je jeden bod. A druhý bod pre médiá, tá spoločná informačná činnosť, Eh, by mala pokrývať aj tie ďalšie aspekty. Ja si myslím, že ten dom, ktorý sa máme pre tento program relatívne malý a preto si myslím, že my sme nemali poskytnúť komisii možnosť na to, aby uh, mohla umiestniť tieto prostriedky niekde inde, ale tento program by mal ísť tam, a by, tí financie by mali ísť, e, by mali byť nasmerované tam, kam sú určené. Takže my by sme uh, mali členským štátom poskytnúť čo najväčšiu mieru autonómie, uh, mali by sme im nejakým spôsobom dôverovať, uh, Ehm, samozrejme, kontrola je niekedy lepšia ako by veľa dôvery, ale myslím si, že tu by sme mali mať istú dôveru, e, pretože pokiaľ sú e, tie iniciatívy príliš kontrolované, tak sa stráca celý ten duch um, toho, čo sme chceli dosiahnuť tá dôvera v mnohých tých programoch a iniciatívach, tam sa ukázalo, že, že, že sa to oplatilo. Takže to bolo niečo, čo som vám chcel eh, v krátkosti eh, povedať. Chcem si vypočuť, čo by povedali ostatní a možno, že by sme sa skutočne mali posunúť trochu ďalej ehm, 15. septembra budeme pokračovať ďalej a dovtedy ešte e, vedieť viac a komisia a rada by mohla podať, či nás bude môcť akceptovať alebo nie a uvidíme. Dobre, tak ako sme už e, sa dohodli, tak budeme postupovať v tom spolurozhodovacej, tak ako nám povedala naša právna služba. Uh, a pokiaľ sa to v končnom dôsledku nepodarí, povieme nie. Takže máme pána Reka, ktorý sa prihlásil do diskusie. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani predsednička, je mi veľmi ľúto, že som prišla neskoro, bola som v IMKU ehm, a dovolte mi, aby som e, položila jednu otázku ehm, komisii. Ja som tieňová spravodajkyňa pardon, ja som tieňový spravodajca. A som toho názoru, že tá, tá, tento právny základ už je takmer až e, smiešný, keď stále o tom hovoríte. A myslím si, že keď hovoríme o účasti a aktivitách, tak musíme skutočne si, musíme si skutočne vypočuť aj Európsky parlament práve čo sa týka obsahu um, dve veci, ktoré chcem počiarknúť. Naposledy som nebol na stretnutí, ale um, je veľmi dôležité, aby sme uh, mali my všetci rovnaké možnosti účasti. Ja tu hovorím o okrajových oblastiach, a o, o je a o um, rovnováhe a želal by som si, aby sme hovorili o, o tých skutočných nákladoch, pretože by sme, eh, pretože to musíme eh, vidieť u všetkých, eh, vo všetkých krajinách. Ale kvalita je alebo musí byť vždy najdôležitejším kritériom, kritérium a nie podiel a účastníkov. Takže pán Vakula, ja si myslím, že by sme mali podporovať aktivity, ktoré um, sa zakladajú na občanských iniciatívach, pretože aj malé projekty sú veľmi dôležité a mali by sme to používať tak, aby sa koncentrovali na informáciu a aby Ehm, sme si boli vedomi toho, že potrebujeme kontakty v, tejto, eh, v tomto krizovom dobi, aby sme zachránili, čo sa zachrániť dá. Ďakujem, hovorí pani predsedníčka. Nie sú žiadne ďalšie? Pa preca. Prepačte, nevidela som vás. Ďakujem za slovo a chcem vyjadriť súhlas s tým, že pokiaľ ide o e, geografickú vyváženosť, áno, je tu tá správna snaha, ale podľa môjho by sme sa nemali opierať o e, ten geografický aspekt ako kódex, ale ide o, ale skôr o to, ktorá krajina má viac alebo vieme menej rozvinutý tento aspekt daného sektora. A takto by sme mali k tomu pristupovať. Poprosil by som, keby nám komisia k tomuto vedela niečo povedať. Ďakujem. Ich weiß nicht, wie man das macht, dass man... Neviem, ako by sme to urobili, aby sme <clears throat> podporili neaktívnejšie štáty. Pán Bago, to je kvadratúra kruhu, ale uvidíme. Pani Diveus, možno. Nech sa páči. Madam President, uh, Ďakujem veľmi pekne, budem veľmi stručná, aj keď momentálne nebudem hovoriť o právnom základe. Myslím, že teraz sme ozaj veľmi spokojní a vítame na komisii, že výbar KULT sa začína venovať analýze návrhu. Ako bolo povedané aj zo strany spravodajcu, je tu vlastne aj ten čiatočný prístup zo strany rady, pretože je tu potrebná určitá anonimita, ale ak by boli nejaké zmeny, ktoré sa týkajú obsahu E, návrhu komisie. A rada by tiež prijala určitý návrh v tomto zmysle, tak v podstate by sa to netýkalo nevyhnutne podstaty alebo obsahu. Chcem uistiť váš výbor o tom, že e, veľmi málo bolo zmien. Ak áno, tak skôr to bolo redakčného charakteru a týkalo sa to cieľov a aktivít, ktoré by sa mohli organizovať treba troška odlišne oproti tomu, čo navrhovala komisia. Pokiaľ ide o, o tú líniu alebo ten prúd spomienok alebo remembrance, tak tam mm, by sme vychádzali z toho, čo navrhovala komisia a ten ostatok v zásade chcem povedať, že nezaznamenáva nejaké veľké zmeny. V podstate žiadna. Keď hovoríme o tom, kto môže požiadať o granty cestou tohto programu, tak vlastne rada doplnila k tomu, čo bolo predtým, ešte aj aspekt regionálnych orgánov a organizácií, ale aj e, zapracovala tam aj mládežnícke organizácie, mládežnícke a detské organizácie. Takže pokiaľ ide o ten prúd zameraný na históriu a remembrance, teda tak nazývaný, tak tu vlastne sa venuje z časti pozornosť tomu, čo ešte za totalitných režimov sa dialo v tejto sfére a zaznamenali sme tu zmeny. Pokiaľ ide o závery rady v súvislosti s návrhom komisie. Súhlasím so spravodajcom aj s ďalšími rečníkmi, že toto naozaj je veľmi úspešný program a aj ďalší aktéry ho vysoko oceňujú. Ten nový program stavia na úspechoch súčasného programu a aj na skutočných vstupoch jednotlivých aktérov. Tak to je aspoň doteraz. Takže si myslím, že toto je prístup, ktorý v programe sa analýzuje smerom z dola nahor a vlastne sme aj vyjadrili alebo vyslovili e, možnosť, aby sa prihlásili tí, ktorí budú žiadať. V podstate je to ako otvorená súťaž, kto požiada jedine touto cestou teda môže niekto získať nejaké prostriedky a tieto prístupy sa nebudú meniť samozrejme. Viem, že pokiaľ ide o tie geografické aspekty a geografické rozšírenie, tak je tam určitá obava a nakoniec aj komisia zdieľa túto obavu. My vlastne toto pravidelne monitorujeme, čiže do akej miery môžeme zabezpečiť e, čo najlepšiu geografickú rovnováhu alebo najlepšie geografické pokrytie z hľadiska kvality. Zatiaľ samozrejme nezaviedli sme žiadne kvóty, nenavrhli sme ich a myslíme si, že dokážeme lepšie zabezpečiť všeobecné geografické pokrytie aj inými prostriedkami. Napríklad sme e, hovorili s našimi kontaktnými miestami a zastúpeniami Myslím si, že práve môžeme viac urobiť tým, keď budeme posilňovať a zvyšovať povedomie v týchto krajinách. A práve tam zaznamenávame doposiaľ nižšiu participáciu. Súhlasím v plnej miere s tým, že tento typ programov neznamená, že by to boli nejaké veľké programy z hľadiska nákladov a výdavkov v porovnaní s inými programami. Isté aj tu je ešte priestor pre menšie projekty. Nestanovili sme nejaké percentá, ale povedali sme, že nejde o veľkosť projektu, ale o kvalitu projektu a jeho dopad, jeho dôsledky. To je rozhodujúce. Takže súhlasíme s tým, čo bolo práve povedané ohľadne kvality. Že kvalita je vlastne to najdôležitejšie v projektoch Takže celkovo vzaté sme nesmierne radi, že veci sa pohli dopredu a hýbu sa dopredu a tešíme sa na komisii, ako pristúpi parlament k pozmeňovacím návrhom a čo vlastne návrhne upraviť, aby to bolo všetko samozrejme v záujme celého procesu a samozrejme budeme sa snažiť e, pozitívne reagovať e, na všetky vaše podnety. Äh, Áno, ďakujem veľmi pekne. Chcem vás upozorniť na to, že veľmi skú- dobré a osvedčené, osvedčené a skúsené NGO NGO-ky musí äh, znova dostať nejaké peniaze musíme si tu ešte popracovať, pretože si nemyslím, že my niečo odhlasujeme a potom zrazu budeme musieť urobiť niečo nové. Mm, Stávajúce štru, existujúce štruktúry za osvedčené siete, tie musí existovať ďalej. Oni pracujú dlhšie ako väčšina z tých, ktorí v komisii robia na tomto programe. A oni majú vlastne tie úspechy, o ktorých e, ste hovorili. Takže my urobíme naše pozmeňovacie návrhy, e, my budeme súhlasiť s našimi kolegami, e, nebudeme súhlasiť, aby komisia sa ešte, si ešte premyšľala, ako toto, tento malý rozpočet využije na komunikáciu. Komunikácia je jedna vec, ale my musím, ja musím povedať, že pán kolega Repo a tieňový spravodajca z, z SED netorpedujte komisiu e, otázkami. My e, chceme, aby prišli sem spoločne na diskusie. On, kom, zastupcovia komisie sem prídu, e, diskutujú s nami a vy im ešte znova píšete nejaký list a chcete, aby vám odpovedali ešte na ďalšie vaše osobné otázky, takže takto sa to nedá dať. Vynimočne som za názor komisiu, takže môžeme tu diskutovať spoločne a možno, že v priebehu ďalších našich diskusí. Ešte urobíme nejakú rundu s tieňovými e, správdajcami. Ďakujem pekne, Hano. Srdečná vďaka všetkým, veľa úspechov pre e, ďalšiu prácu a dúfam, že sa te, táto práca um, relatívne rýchlo urobí, pretože dostávam už aj také nepríjemné listy. Samozrejme, aj ľudia z komisie hovoria, z komisie hovoria že teda, pardon, hovorí sa, že Musíme jednoducho uh, pracovať na našej, na našej agende a uh, snažiť sa postupovať ďalej. Takže um, ďalší bod, ktorý máme v Red Poli uh, olympijských hier, má veľký záujem a to je téma Amnesty International. To je Eh, výmena názorov o medzinárodných športových udalostiach, a otázkach ľudských práv. My sme eh, už zažili, aké diskusie to so sebou prináša, ale vieme, že niektorí kolegovia tam neboli, niektorí kolegovia tam boli, ale musím povedať, že tie diskusie z Human Rights, eh, keď sa hovorilo o príprave, presa zohrávali veľkú úlohu a ja som e, ráda, že ľudia z Amnesty International e, ma oslovili. Ja sa teším, že je tu pán Frankendal a mm, že je tu aj e, pani Lohpila, pán Frankenthal, nechceme strácať čas, dávame vám slovo. Máte 10 minút, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení pani poslanci. Mm, tešíme sa za príležitosť, ktorú sme dostali podeliť sa s vami o vaše názory o úlohe športu pri rešpektovaní ľudských práv. Vrátim sa trošku do minulosti, aby sme mali taký širší kontext. Eh, šport by mohol prevzať politiku a možno aj hudbu aj umenie po svojej kapacite zapájať ľudí, inšpirovať ľudí, stimulovať predstavivosť, vyvolávať emócie, spájať ľudí a niekedy ich aj deliť, rozdielovať. Sport je naozaj univerzálny prekračuje všetky kultúry a všetky éry. Športoví hrdinovia sa stali akýmisi ikonami našej spoločnosti. Veľké športové podujatia ako futbalový pohár, olympijské hry sú v centre e, ľudovej alebo populárnej kultúry po celom svete. Stali sa akýmsi magnetom, ktorý priťahuje média, hlavne globálne značky, sponzorov, ale aj pachateľov trestnej činnosti. Všetkých priťahuje priťahujú príležitosti, ktorú ponúkajú takéto podujatia. Stali sa akýmsi symbolom štatútu pre vlády, ktoré organizujú takéto podujatia, sú prejavom národnej hrdosti a možnosti prejaviť, ukázať to, čo štát dosiahol, privolať cestovný ruch zabezpečiť vnútroštátne investície a niekedy aj odlákať pozornosť od našich problémov, a vrátanie problémov o ľudských právach. Čo sa týka ľudských práv, športové podujatia majú potenciál e, vystúpať ako pozitívna alebo negatívna sila. Môžu prispieť k porušovaniu ľudských práv, tak ako tomu bolo v mnohých krajinách, v mnohých kontextoch. Amnesty International zdokumentovala e, ťažké, nebezpečné pracovné podmienky v rámci výstavby športových veľkých projektov. Máme dokumentáciu porušovania, slobody prejavu, slobody e, združovania, e, združovania okrem iných porušení. Na druhej strane športové podujatia môžu prispieť k lepšiemu uplatňovaniu ľudských práv, tak ako to uznala aj e, Organizácia Spojených národov vo svojom uznesení z oktobra 2011 E, bolo by naozaj veľmi silné, veľmi mocné, ak by sa hlavné športové podujatia spojili s medzinárodnými ľudskými právami, hodnotami a normami, tak aby sa tieto podujatia mohli stať zdrojom napredovania v oblasti ľudských práv. Šport má kapacitu e, narušiť diskriminačné stereotypy a podporovať pozitívne e, predstavenie e, skupín, ktoré sú dostali na okraj. Napríklad Paraolimpiáda je takýmto príkladom. Určití športovci sa stali známymi práve tým prelomom, ktoré spravili, tým, že zmenili určité vnímanie o konkrétnych komunitách a podporovali eh, spravodlivosť. Počas 10 ročí sme videli takých ako Jesse Owen, Muhammad Ali, Billie Jean King, Martina Navrátilová, Ivon Gulagong, Katy Freeman, Hasiba Bulmerka a ďalších, ktorí prispeli k tomu, že sa presadzujú ľudské práva v rôznych kontextoch. Amnesty International uznáva úlohu, ktorú šport môže zohrávať pri presadzovaní ľudských práv. Avšak naša hlavná obava súvisí so skutočným aktuálnym dopadom hlavných športových podujatí na ľudské práva v tých krajinách, kde tieto podujatia prebiehajú. Tieto dopady začnú už na začiatku tej stav, fázy výstavby športových zariadení a pokračujú po ukončení samotného podujatia. Stavajú sa súčasťou e, jeho akéhosi dedičstva. Vzťahujú sa na celé spektrum občianských a politických práv, ako aj sociálnych, ekonomických a kultúrnych práv. Práv na život, sloboda prejavu, sloboda pohybu, sloboda združovania sa, oslob, e, zákaz diskriminácie, právo na zdravie a bývanie. To sú všetko práva, ktoré sú porušované v kontexte veľkých športových podujatí. Napríklad Amnesty International zdokumentovala zatknutia a obťažovanie zo strany polície, e, nezákonných obchodníkov a bezdomovcov a migrantov počas Svetového pohára FIFA v Južnej Afrike v roku 2010. V niektorých krajinách diskriminácia proti ženám sa posiluje cez šport. E, kedy športové orgány aktívne spolupracujú so, žen, z, so štátom vtedy, kedy sú porušované práva žien. Športové podujatia majú aj negatívne dopady a vlády, ktoré nezabezpečia to, že organizácia športových podujatí dodržiava normy ľudských práv, tieto vlády by mali byť brané na zodpovednosť. EÚ má právomoc prijať viacero opatrení, ktoré môžu pomôcť situáciu napraviť Napríklad môže poradiť členským štátom o krokoch, ktoré je potrebné podniknúť preto, aby sa neprispievalo k porušovaniu ľudských práv, ale aj nies, priviesť e, tretie strany vrátnej spoločnosti k zodpovednosti za takéto porušovanie. Môže sa zapájať do práce s orgánmi, ktoré organizujú športové podujatia pri stanovaní minimálnych noriem a zabezpečenia ich dodržiavania môže uľahčiť výmenu osvedčených postupov v kontexte ehm, ochrany ľudských práv pri hlavných športových podujatiach a môže monitorovať dopad športových podujatí na e, ľudské práva. Bolo by ľahké povedať si, že to sú tie mimoeurópske štáty, ktoré veľkou pravdepodobnosťou porušujú ľudské práva pri príprave a pri konaní hlavných športových podujatí a že členské štáty EÚ sa nemajú čím veľmi trápiť ani zapodievať. Avšak dôkazy z olympijských v Londýne a ďalších športových podujatí v rámci EÚ svedčia o opaku. Čo sa týka londýnskych olympijských hier 2012, sú tu tri aspekty konkrétne, ktoré si vyžadujú našu bližšiu pozornosť. Porušovanie pracovných práv pri zabezpečovaní tovarov a služieb na Olympiádu. To je jeden aspekt. Druhý, aspekt je evidencia porušovania ľudských práv na strane sponzorov Londýna 2012 a tretou oblasťou je násilie na ženách. Podľa správy e, koalície mimovládnych organizácií a odborov pod názvom Playfair, pracovníci a robotníci, ktorí stavajú, alebo teda robia, šijú oblečenia pre Londýn 2002, Eh, sú platené nízke mzdy, musia pracovať na časy, splniť nereálne ciele a hrozí sa im okamžitým prepustením, ak sa stiažujú na pracovné podmienky. Najzem zem roku 2011 výskumní pracovníci, ktorí pracovali na zadaní Playfair, navštívili 8 firiem, ktoré vyrábali olympijský tovar v Číne, na Filipínach a v Sri Lanke. Majú dôkazy o celej škále zneužívania a zverejnili to vo svojej správe výsledkom zapojenia sa s e, organizáciou Playfair 2012 organizačný výbor Londýnskej olympijských hier tzv. LOKOK požaduje od dodávateľov a tých, ktorí majú licencie, dodržiavať medzinárodne uznané pracovné podmienky a vypracovať také mechanizmy, aby sa zabránilo porušovaniu tohoto kodexu, aby sa to nahlasovalo, vyšetrovalo a vyriešilo. LOKOK, organizátor olympijských hier, takisto súhlasil spoluprácu, na spoluprácu s nezávislými pozorovateľmi, aby sa pripravili akési osvedčené postupy a poučenia z organizácií a posunulo sa to pre tých, ktorí budú organizovať Olympiádu v Rio. To je pozitívny výsledok. Ďalšou bežnou toho sportových podujatí e, sú etické Eh, etické osvedčenie sponzorov. Eh, to sa kontrola práve pri Londýne 2012. Mnohí si pamätajú, eh, ako to bolo v roku 1984, keď v Opali v Indii unikol toxický plyn. To bol dobrý príklad naozaj zanedbania povinnosti zo strany podniku. Je to naozaj ešte stále živá, živých spomienkach, pretože v Bopáli bola kontaminovaná veľká oblasť, ktorá mala dopad na e, životy 100 tisíc ľudí. E, Dow Chemical Company je jediným vlastníkom Union Carbide, ktorí sú zodpovední. V júli 2010 Medzinárodný olimpijský výraz dal firme Dow štatút oficiálneho olimpijského partnera v celom svete. E, to vyvolalo veľké, veľkú sťažnosť v Indii, až po ministerskú oveň Indijské olympijské združenie vyzvalo IOC, aby zastavili dohodu o sponzorstve s DAW, ale IOC odmietlo. Rozhodnutie LOKOK uzavrieť zmluvu s DAW bolo prijaté bez toho, aby sa vyhodnotilo, aké dedičstvo ohľadom porušovania ľudských práv má táto firma a bez ohľadu, aby sa zohľadnilo, ako postupuje momentálne v Bopáli, ako sa snaží kompenzovať, napraviť e, znečistené životné prostredie, zabezpečiť e, čistú pitnú vodu a poskytnúť patričnú e, zdravotnú starostlivosť tým, ktorí prežili túto katastrofu. Násilie voči ženám, to je ďalšia téma. Je tu stále rastúci počet dôkazov o vzťahu medzi veľkými športovými podujatiami a sexuálnym domácim násilím, obchodovaním so ženami a zneužívaním žien na prostitúciu a zneužívanie e, eh, športovkyň Hlavné športové podujatia zvyšujú dopyt po platenom sexe od cestujúcich, od turistov, od pracovníkov, ako aj od samotných športovcov. A to vytvára dobrý kontext preto, aby viac žien bolo zneužívaných alebo nutených prostitúcií. Atenské olympijské roku 2004 po nich sa zaznamenal takmer zdvojnásobnenie obchodovania so ženami a rovnesko sa to nevrátilo na úroveň pred olympijskými hrami. Dôkazy svedčia o tom, že tu prepojenie medzi hlavnými športovými podujatiami a obchodovaním, obchodovaním s ľudskými bytostiami. Je však zaznamenaný nárast po platenom sexe, ktorý vedie k zvýšeniu obchodovania s ľuďmi. Je veľmi dôležité, aby organizátori športových podujatí, policia, štátne orgány a organizácie špecializujúce sa na práva žien spolupracovali a hodnotili konkrétne rizika a realizovali preventívne plány pred zorganizovaním akýchkoľvek veľkých športových podujatí. Negat- negatívny dopad hlavných športových podujatí na ľudské práva sa opakuje neustále, pretože neexistujú efektívne mechanizmy, aby zastavili tento opätovný výskyt. výskyt. Nikoho neprekvapuje to, že medzinárodné športové federácie ako FIFA a IOC robia len málo preto, aby podporovali a chránili ľudské práva sú to súkromné organizácie, mimovládne organizácie, ktoré nie sú zodpovedné za niečo. Nemôžu byť plne zodpovedné za to, či príjmajú alebo nepríjmajú efektívne opatrenia na ochranu ľudských práv. MOV robí oveľa viac e, vo svojom protokole v, aj s olympijskými výbormi môžu využiť e, túto pákovú silu, aby presadzovali takéto uplatnenia. FIFA a MOV môže požadovať od členov, aby e, pri výbere e, nejakej organizácie na organizáciu športového podujatia už sa zohľadnili tieto aspekty, aby všade boli spravené pri predkladaní ponúk konkrétne plány, ako zabezpečiť ochranu ľudských práv, ako zabezpečiť preventívne opatrenia. To by sa mohlo stať nevyhnutnou podmienkou. Teda konečná otázka, ktorá tu ostáva, ktorú by som sa chcel, chcel položiť, znie takto. Čo môže spraviť EÚ v rámci svojej kompetencie, v rámci svojich politík o športových podujatiach a v kontexte demokracie a ľudských práv a strategického rámca, ktorý bol schválený nedávno E, na úrovni rady. Európska komisia podľa nás by mala sa zaviazať na ochranu a zapojenie do ochrany ľudských práv do všetkých politík športu. Komisia by mohla ďalej rozvinúť usmernenia nástroje e, členských štátov, ktoré organizujú hlavné športové podujatia, aby sa dodržiaval rámec ochrany ľudských práv EÚ a povinnosti, ktoré majú členské štáty v oblasti ochrany ľudských práv. Tam, kde to bude nutné, Európska únia by mohla stanoviť spoločné normy na zabezpečenie dodržiavania základných ľudských práv. V rámci financovania športových programov by komisia mohla zahrnúť projekty, ktoré sú zamerané na ochranu ľudských práv a na to, aby otázky ľudských práv sa dostali do centra všetkých politík. V roku 2001 pani komisárka Vasiliu naštívila ústredie MOV v Lozan a naviazala dialog medzi komisiou a olympijským hnutím. Komisia by mala využiť tento dialog a tlačiť na EMOVE, aby zakomponovali mechanizmy kontroly ochrany ľudských práv a normy ochrany ľudských práv do organizácie športových podujatí a do výberového procesu, čo sa týka sponzorov, aj dodávateľov, ale aj národných olympijských federácií a organizácií, ktoré majú v kompetencii organizáciu olympijských a iných podujatí. Čo sa týka parlamentu, tu by sme chceli vyzvať parlament, aby sa zaviazal k tomu, že prispieje k ochrane ľudských práv v kontexte športových podujatí. Chceli by sme vyzvať parlament, aby vyzval komisiu, aby ona prijala všetky potrebné politické a reglamentačné kroky na riešenie aktuálnych víziev. Výbor pre kultúru a vzdelávanie v spolupráci s podvýborom pre ľudské práva by mal zvážiť monitorovanie športových podujatí, ktoré prebiehajú v členských štátoch EÚ e, v zmysle ich dopadov na ochranu ľudských práv a monitorovaním. Jednoducho máme na mysli to, že sa tam pošla nejaká delegácia, ktorá sa zapojí e, s aktérmi, vypočuje si dôkazy a podá správu parlamentu. Hlavné športové podujatia by mali prejaviť rešpekt všetkých ľudských práv, všetkých aspektov, od plánovania, financovania, cez riadenie, e, po marketing, počas celého života týchto športových podujatí. Je to dlhá cesta, aby sa vzťahovať na iniciatívy mnohých vládnych, medzivládnych a nadnárodných, nadvládnych organizácií. EÚ tu musí zohrávať dôležitú úlohu, ak sa tento proces má posunúť ďalej a mala by využiť svoje nové kompetencie jednak v oblasti ľudských práv, jednak v oblasti športu, aby zabezpečila to, že ľudské práva budú hlavným komponentom prístupu únie k športovým podujatiam. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pánovi Frankentalovi. Teraz má slovo pani Lovila. Ďakujem pekne za slovo a ďakujem Amnesty za túto komplexnú prezentáciu. Chcela by som začať tými pozitívnymi vecami. Pred niekoľkými rokmi niektorí z nás si to asi pamätajú. V roku 1978 to bolo v Argentíne to temné obdobie diktatúry. Vlastne nikto, nikto tu o tom nehovoril a predsa sa tam konali majstrovstvá sveta vo futbale a v podstate málo sa o tom vôbec v Európe hovorilo. Ale teraz vlastne je dosť časté, že aj politici sa vyjadrujú k otázkám ľudských práv v krajinách, kde vlastne ľudskoprávna situácia je zlá a pritom sa tam konajú veľké športové podujatia. Povedali ste vlastne nakoniec aj vy, pani predsednícka, Spomínali ste vlastne e, Ukrajinu, aká je tam situácia, alebo bola pred majstrovstvami sveta. Ďalej Soči v Rusku, alebo Bahrajn a tak ďalej. Bez ohľadu na to, aká, aká je tam situácia ohľadne útlaku ľudí. Takže myslím, že toto je veľmi úzko súvisiaca vec aj s politikou. Takže pokiaľ ide o samotnú prezentáciu čo povedala Amnesty International. Myslím, že ľudskoprávne aspekty e, to je niečo, čo musíme pozerať, alebo na čo sa musíme pozerať z hľadiska samotných športovcov a ich práv. A keď povedzme musia, alebo sú tlačení športovci do toho, aby brali doping, to je tiež porušovanie ich práv. A vlastne niekedy sa dokonca tak deje aj bez toho, že by o tom vedeli, že im podávajú predsa len nejaké e, dopojujúce látky pritom, e, áno, sme za to, aby významní športovci boli významnými poslami pre mieru a dôležitými, tak povediať, katalizátormi. Videli sme to aj e, v Afrike, v niektorých štátoch. A alebo vidíme aj také situácie, kde povedzme, že futbalový zápas sa zorganizuje medzi bývalými, tak povediať, s, nepriateľ, s nepriateľnými stranami. A Áno, aj olympijské princípy hovoria o tom, že šport je dôležitým, alebo športovanie je dôležitým ľudským právom a treba konať v duchu olympijskom priateľstvo, solidarita, fair play. To sú dôležité princípy a keď sa pozrieme na prax v rôznych krajinách, tak vidíme, že dochádza k porušovaniu ľudských práv. Ak treba pozrieme na Saudskú Arábiu, tak dievčatá nesmú športovať alebo v triede alebo v školách a ženy a dievčatá majú zákaz zúčastňovať sa aj na Olympiáde. Čiže toto je jasné protirečenie v súvislosti s dohovorom eh, OSN, pokiaľ ide o diskrimináciu Čiže napríklad právo športovať je súčasťou ľudských práv. Pán Frankenthal z Amnesty International už hovoril o veľkej zodpovednosti športových asociácií ako aj FIFA alebo Medzinárodný olimpijský výbor. Súhlasím s vami, že toto sú organizácie, ktoré by mali podstatne spresniť aspekty eh, toho, čo sa požaduje z hľadiska Mm, ochrany ľudských práv v športe. Napríklad Čína, tam sme sa tiež sú e, zhodli na tom, že a porušujú sa tam ľudské práva, ale v podstate e, nakoniec sa nič neudialo. Takže treba aj v tomto ohľade upresniť, že kto, komu sa pridelia olympijské hry v budúcnosti. Na vnútroštátnej úrovni niekedy sa veľmi presne hovorilo o aspekte posilňovania ľudských práv. Treba spôsobem sa, aká je situácia u nás, Nemecko. Naša futbalová asociácia voči ním, povedzme, voči futbalovej asociácii sú niektoré politické strany ako nejaké vidiecké hniezdo. Futbalová asociácia má 7 e, miliónov členov za 26 tisíc klubov, čiže tá štruktúra je úžasná. A ich práca s mladými, s mladými ľuďmi, aj s dospelými, proste je tam veľký potenciál a tam vlastne by bolo treba vštepovať antidiskriminačné a antirasové princípy. Pred istým časom už bol v tomto smere prijatý veľmi pozitívny program, v tom zmysle, že sa bude, budú členovia školiť alebo vychovávať v antidiskriminačnom duchu. Napríklad e, sa vie, že sú skupiny mladistí, ktorí sa zdravia hajlu, teda proste hajlujú hitlerovským pozdravom a tak ďalej. Takže treba aj v tomto niečo robiť. A myslím si, že práve aj váš výbor by mohol s niektorými ďalšími e, športovými asociáciami, združeniami proste hovoriť na túto tému a riešiť to cestou náprav u športových združení. Boj proti rasizmu je relevantný a treba na tom pracovať aj cestou športových asociácií. Myslím, že to, čo ste spomínali, pán Franktal, že tento výbor a parlament vlastne by sa mal toho ujať. Áno, berieme na vedomie a myslím, že sa tomu môžeme venovať aj cestou správy. Mali sme takúto správu, ktorá sa týka ľudských práv a podnikov. Napríklad sa tu spomína Junior Carva v súvislosti s Bopalom, ale sú aj iné podniky Adidas, Puma napríklad, ktoré vyrábajú tieto športové potreby a mohli by sme ich viac povzbudiť k tomu, aby používali viac systém fair trade. Ďakujem. Ďakujeme pekne za toto vyjadrenie. Chcem eh, dodať, že pri tom eh, pri správe FISA sme tu už menili, ja som tu mala návštevu žien, ktoré hovorili na eh, tému diskriminácie žien pri športe a bolo to vlastne pred olympskými hrami v Anglicku, kde sa hovorilo, že um, je ten problém, že čím ďalej tým viac žien uh, tým, že olympijské hry e, vlastne neberú vážne svoju vlastnú chartu, e, sa, e, že, že jednoducho následujú, následujú a ten príkaz, príkaz v na zakrytie eh, hlavy. Eh, vy na ne hrali futbal a takto, tak keď eh, si to zoberiem, tak samozrejme, keď to budem rešpektovať, tak samozrejme, že to bude, že to bude tak, že to budú ostatní nasledovať a to rovnako to bude v Anglicku. Tí dámy mi hovorili, že bolo to lepšie, teraz sa to stále zhoršuje pretože my, my musíme jednoducho im výjsť v ústretný a Ehm, musíme sa eh, zahaliť tak ako iránske ženy napríklad. E, toto je problém eh, s tými olimpský, ten olimpijský výbor, keď sa odvolá na, svoj, eh, na svoju chartu, tak sa to musí zmeniť. Má, má, je, tu, sú, je tu predsa istý je tu istý poriadok, ako sa obliekať. A ja si myslím, že my nie sme dostatočne, že nie sme dostatočne striktní. My musíme predsa povedať, že my tu máme, že my tu máme istý uh, poriadok, uh, ako sa obliekať. A keď e, to nebudeme uh, my to, keď to nebudeme rešpektovať, tak uh, potom vidíme, že, ke, že keď sa uh, E, to nebude konať, tak to, bolo, tak to nebola pomoc pre ženy, to bolo nesmierny, e, ne, nesprávny ústupok e, pred iránskym štátom alebo iránskému štátu. Takže um, čo sa týka inventnosti, tak musíme byť oveľa striktnejší. Čo sa týka charty, musíme si jednoducho pozrieť, ako budeme robiť pán kore, kolega Bo, Boris e, a potom ďalší. Ďakujem veľmi pekne. Táto téma je skutočne veľmi aktuálna, veľmi závažná, pretože uh, my sme teraz mali um, Európsky pohár v uh, Polsku a na Ukrajine a bolo to veľký úspech. Takisto v, konce, v kontexte toho, uh, tej témy, o ktorej hovoríme, na Ukrajine i v Polsce. Včešnej... Takže musíme si uvedomiť, o čom hovoríme. Keď si zoberieme uh, eh, Severnú a Južnú Afriku, veľmi často uh, sa eh, fungujú stereotypne. Uh, a myslíme si, že e, ľudia môžu niekedy nanovo objavovať hodnoty, kultúry, môžu solidarizovať s obyvateľstvom a myslím si, že niekedy e, musíme robiť veľmi závažné rozhodnutia, musíme si byť toho vedomi. Mnohé, mnohé tie dojmy v kontexte zachovania ľudských práv sú veľmi potrebné. Napríklad reprezentácia talianska v Polsku, napríklad e, tam bol Ehm, ehm, napríklad um, futbalista afrického pôvodu hral tiež eh, v polskom družstve, rovnako ako teraz v, talianskej, eh, v, po, v talianskom družstve eh, Balotelli. Napríklad osoba Baloteliho alebo v kontexte či mm, polskej alebo nemeckej, um, nemeckého mužstva. Oni veľmi často sú hrninami obyvateľstva a v podstate veľmi, veľmi e, často e, práve takýto, takéto osoby poskytujú aj milióny eur na e, boj s xenofóbiou fóbiou a rôznymi aspektami e, diskriminácie. Takže mali by sme sa pozrieť na to, ako e, sa, a čo sa deje s takýmito príkladmi. A na druhej strane si myslím, že otázka Ukrajina, Ukrajiny a dosť vyváženého protestu e, týkajúce sa, týkajúceho sa e, s porušeniami štandardov demokracie na Ukrajine, myslím si, že to nebolo celkom optimálne. Na jednej strane nikto nespochybňoval športové športové um, e, podujatia a myslím si, že, že celé, celé to, ako sa to udialo, nám, dáva, nám to poskytlo množstvo materiálu na premyšľanie. Možno, že aj ďalšie voľby, a keď sa bude hlasovať na Ukrajine, to bude, eh, to dopadne inak. Eh, a myslím si, že pre samotných obyvateľov to je veľmi dôležité, pretože keď tí obyvateľia vidia, že celá Európa protestuje, tak eh, sa musia, tak sa musia k tomu nejakým spôsobom postaviť. Myslím si, že každé takéto veľké podujatie, ktoré, sa, ktoré je lokalizované v Európe alebo niekde inde na svete, tak je potrebné, aby sme zabezpečili prístup pre všetkých eh, k týmto podujatiam. A eh, myslím si, že sú eh, rôzne formy neplnoprávnosti. Ja som bol svetkom takého programu, ktorý sa konal vo, Vroclav, vo Vraclavi v roku 2012, teraz na jar, a kde sa umožnilo pre nevidiacich eh, E, zúčastniť sa e, týchto hier, e, tohto európskeho pohára pomocou slúchadela, špeciálneho programu. Že oni to síce nevideli, ale mohli to sledovať. A myslím si, že takýto typ pre podujatí, ktoré by sa organizovali pre ľudí, ktorí sú nejak diskriminovaní alebo nejakým spôsobom vylúčení zo toho všeobecného diania a ktorí ale majú rovnaké, rovnaké práva na sledovanie takýchto športových podujatí. Toto všetko je následovania hodné. Ďakujem, Pán Migalsky. Przepraszam, že siedzę... Prepáčte, že som vám krptom, ale jednoducho takto sedíme. Musím povedať, že ja sa veľmi hnevám na tú organizáciu a musím to povedať na začiatku, pretože ja sa individuálne zaoberám politickým väzňom, ktorý je e, pánom Kavalenkom, ktorý je väznený na, v Bielorusku. Je e, Kavalenko dostal štatút väzňa, ktorý je neplnoprávny a ktorý je psychicky diskriminovaný, pretože policia, ktorý, ktorá ho zadržala, povedala, že on ich na nich zautočil. To znamená, že Amnesty International vlastne nevie vyskúmať, kto má pravdu a tento človek dnes sedí vo väzení už e, strávil, e, už urobil 60-dňovú hľadovku, kde stratila si tretinu svojej hmotnosti a nie je možné, aby niekto, aby niekto e, povedal, že či on napadol e, policiu alebo policajti napadli jeho. E, takže vieme samozrejme, že Amnesty International má obrovské zásluhy a vytiahla z väzenia množstvo uh, množstvo um, eh, ľudí a uh, poprosím aj prezidentku, aby ma nechala hovoriť, ale keď hovoríte, že uh, keď vy hovoríte, že, uh, že uh, keď, eh, keď, eh, keď eh, sa hovorí, prepáčte, že keď, sa hovorí, keď hovoríte a sledujete to, že kto koľko zarába a kto koľko prispieva na ekológiu, tak potom nemáte čas zaoberať sa vyťahnutím z väzenia osob, ktorí si nezaslúžili, aby v nich sedeli. Takže ja si ja mám dve otázky, e, ktoré sa týkajú presne toho, o čom sme doteraz hovorili. To znamená, že väčšina sveta sa bude pozerať na Bielorusko e, a takisto v rámci olimp- zimných olympijských hier v Soči. Tak, budete nejakým spôsobom e, monitorovať dianie v rámci týchto dvoch podujatí, či jedného alebo druhého pretože v Bielorusku vieme, že je diktatúra a tam v podstate by sa nemali konať také športové podujatia, ako sú majstrovstvá sveta v hokeji napríklad. A takisto v kontekste uh, e, olympijských hier uh, v Soči a v Rusku, my vieme, že Európsky parlament samotný hovoril uh, vo februári, uh, v decembri, pardon, že, že uh, to, čo sa tam deje, nie je v poriadku a voľby, ktoré sa tam konali, neboli slobodné. Takže či súhlasí Amnesty International s tým, že sa športové podujatia budú konať v týchto dvoch krajinách, kde sa nerešpektujú práva ľudí a občanov. Fidank. Marko. Ďakujem pekne. Marko. Ďakujem pekne, jedna krásna, e, krátka otázka. Hľadom na vplyv Amnesty International na verejnú mienku vo svete a aj vplyv na štáty a vlády. Rád by som vedel, či sa niečo urobilo, pokiaľ ide o diskrimináciu v športe. Teda hlavne pokiaľ ide o diskrimináciu voči ženám. V niektorých islamských krajinách e, možno tam tá nízka účasť e, spočíva v tom, že londýnska olimp... E, teda ich nízka účasť na londýnskej olimpiáde možno súvisí s takouto diskrimináciou Takže aj vo svetle e, Olympiády v Číne môžeme na toto nazerať. Ďakujem. Ďakujem, ja som mm, si zaznamenala vaše návrhy. Samozrejme, vy Vlastne, vidíte, že toto všetko eh, si eh, niekedy nemôžeme úplne tak dovoliť, ako by sme radi chceli. My sme parlament, ktorý nemôže ísť nad rámec svojich eh, kompetencií. My môžeme niečo, my môžeme, môžeme urobiť uznesenia, ktoré sú niekedy vypočuté, niekedy kritizované. Napríklad Čína je veľmi alergická, keď robíme nejaké uznesenie týkajúce sa dodržiavania ľudských práv, ale problém spočíva tiež v tom, že e, nemôžeme hlboko teoreticky vôbec do toho zasiahnuť. A, e, musíme e, sami, my sa musíme jednoducho obrátiť na tých, ktorí uh, sedia v jednotlivých rozhodujúcich uh, gremiách, ktorí sú pritomní pri tom, keď sa, uh, o tom los, uh, keď sa to losuje, aby bolo absolútne jasné, že, a od začiatku jasné, že uh, krajiny, kto, v ktorých dochádza veľké, k veľkému porušovaniu ľudských práv, že tam sa takéto podujatie nemôže konať. Ale musíme uviezť jednoducho uh, dôvod, ale keď sa všetci tak veľmi opatrne vyjadrujú a neodvážia sa povedať, že toto je ten dôvod. Možno niekedy aj z finančných dôvodov a väčšinou sú to finančné dôvody, tam to máte pravdu. Takže e, tak e, potom tu máme určitý handicap. Takže nežiadate od nás až tak príliš e, veľa. My môžeme vložiť prsty do otvorenej rany a môžeme sa snažiť a môžeme sa snažiť nejakým spôsobom monitorovať to porušovanie ľudských práv. Petra, chcela si ešte niečo povedať? Nie, nie v podstate eh, si, eh, si mi vlastne zobrala z jazyka to, čo som chcela povedať. Je veľmi dôležité, aby sme poukázali na to, na na akých e, nastavovacích, e, tak povedať, skrutkách my môžeme niekde pootočiť a niečo prenastaviť v Európskej únie. My môžeme e, pôsobiť na športové podujatia, ale samozrejme nemáme veľké páky do tých, pre, pre tých, ktorí o tom rozhodujú, kde sa čo bude konať. Preto sa mi zdá byť táto diskusia trošku osobitná, pretože Samozrejme, my vieme, že na Ukrajine sa e, masívne porušujú ľudské práva, alebo dialo sa tam, e, diali sa tam e, majstrovstvá Európy. A, a celá um, svetové, um, teda svetový pohár v basketbale sa znova bude konať uh, napríklad na Ukrajine. Takže neviem, musíme si uvedomiť, uh, či máme vôbec páky na to, aby sme nejakým spôsobom sa dostali na tieto, na tieto združenia, ktoré sú rozhodujúce, e, aby nás vypočuli. My im samozrejme vždy musíme vysvetľovať, že šport môže mať veľmi, veľmi zjednocujúcu uh, úlohu a má veľkú uh, integratívnu silu, ale musíme si byť vedomi toho, že že um, a musia si byť vedomí toho, že e, to, či rozhodnú, že e, sa to, ktoré podujatie bude konať v nejakej krajine, tým vysielajú aj signál, že sa povie napríklad e, tieto športové hry sa, alebo toto športové podujatie celosvetové sa nebude konať v tejto krajine, pretože tu sa masívne porušujú ľudské práva, takže na toto ich môžeme upozorňovať. Pán Frankenthal, ešte raz vám dám slovo, alebo jeho eh, kolegyni, bývalej asistentke v kancelárii Doris Pak. Takže, pán Frankenthal, máte 5 minút povedať, povedať eh, nám k tomu, eh, čo ste si teraz vypočuli. Alebo, prepačte. Dobre, pani vená, patu, pán Kržan, môžete počuť chvíľku. Ďakujem pekne. Ja mám trošku pocit, že sme bezmocní, ale predsa len by som chcela vedieť, otázka je takisto aj na pani kolegyňu, zdravím, ako aj na kolegu z Amnesty International. Existujú príklady toho, kedy mobilizácia ochrancov ľudských práv viedla k tomu, aby sa zrušila nejaká súťaž, nejaké športové podujatie a gáno, kde, alebo aká stratégia bola na to prijatá. Dobre, a teraz pán Frankenthal, nech sa páči. Naozaj ste poukázali na mnohé veľmi e, aktuálne veci a pokúsim sa niektoré odpovedať. Súhlasím s vami, pani predsedajúca, že čo môže urobiť Európsky parlament, je do istej miery obmedzené a môžete schváliť uznesenia, môžete sa obrátiť na ľudí, ktorí majú vplyv a budete sa snažiť interakciou ich ovplyvniť a takto Ehm, proste, aby sa využívali tie opatrenia, e, treba na úrovni komisie alebo rady a v rámci e, výborov parlamentu. To je asi maximum, čo môžete reálne urobiť. Ale samozrejme existuje aj mnoho iných príležitostí a potreby konať. Pokiaľ ide o to, čo hovoril pán Migalsky, ohľadne toho, či by, by sa mali väčšie športové udalosti odňať krajinám kvôli tomu, aká je tam situácia v ľudských právach. No, že amnestia, amnestia vlastne nevyjadruje svoje stanoviska k takýmto sankciám a bojkotom a ako organizácia vlastne ťažko môže stanoviť určitú čiaru, že odtiaľ potiaľ. Nemôžeme povedať, že No, alebo povieme, ak povieme nie Bielorusku, tak čo s Čínou alebo s inými krajinami. Takže v podstate nezaujímame nejaké stanovisko. To je skôr otázka externých vzťahov EÚ. Čo je ale dôležité, je, že MOV a iné veľké športové orgány vlastne e, podpisujú právne záväzné protokoly s vládami a tam sa stanovujú všetky aspekty organizovania a financovania veľkých športových podujatí. Čiže ak sú ľudské práva, ak budú zapracované do tohto ľudské práva a tam budú aj povinnosti, a ak ide o členské štáty EÚ napríklad, tak treba si tam aj nejaký strategický rámec a akčný plán, tak potom toto určite potom bude znamenať veľký rozdiel, pokiaľ ide o to, ako sa budú organizovať takéto hry. Takže situácia, do ktorej sa chceme dopracovať, je, že keď vlastne nejaká, nejaký štát bude organizovať nejaké hry, tak potom samozrejme sa bude veľmi pozorne skúmať aj to, aká je situácia ľudskoprávna v danej krajine. Povedzme, krajina môže e, sa uchádzať o organizáciu, o zorganizovanie olympijských hier a Ide o, a možno niekedy sa práve tým, ako sa prezentuje potom tá krajina, sa snaží prekryť negatívnu stránku toho, aká je situácia ľudskoprávna v danej krajine. A samozrejme aj MOV e, by mala vlastne rešpektovať aj príslušnú smernicu, treba, s ktorou by sa riadili aj členské štáty. A treba ale jasne stanoviť, aké sú očakávania a jednoducho e, si musia dať svoje veci do poriadku jednotlivé štáty aj tieto organizácie. Takže toto by bolo významné vyslať takéto signály a určite EU je len jednou z týchto inštitúcií a organizácií, ktoré, ktorý sa takýto signál týka. Čiže aj keď e, sa e, vlastne urobí ponuka, alebo sa niekto uchádza o organizovanie olympijských hier, tak E, aspekt hodnotenia ľudských práv v danej krajine by mohol mať a mal by mať väčší dopad. Pokiaľ ide o športovcov zo Saudskej Aura, Sáraby alebo iných e, krajín Perského zálievu, áno, tejto otázke sa Amnesty International venuje už opakovane a systematicky tam naozaj dochádza v týchto krajinách e, ku diskriminácii žien. A pokiaľ je o veľké športové podujatia, to je práve vždy príležitosť, ako na tieto veci poukázať. Krajiny ako Saudská Arábia napríklad, samozrejme chcú tiež na medzinárodnom športovom e, poli fungovať a chcú tiež rešpektovať medzinárodné, a teda ak chcú byť tam, tak musia rešpektovať medzinárodné zásady. Ďakujem veľmi pekne pánovi Frankentálovi. Myslím, že naozaj bolo veľmi užitočné práve v tejto chvíli E, venovať sa tejto diskusii a myslím, že by sme mali zohľadniť tieto aspekty čo najčastejšie, pretože musíme e, posilňovať povedomie, hlavne v súvislosti s organizáciami, ktorých sa to týka. A nakoniec e, ide o to, aby sa aj práva, ľudské práva spomínali v takýchto súvislostiach. Keď si zoberieme treba e, nejaké celoeurópske podujatie, tak vlastne treba brať do úvahy aj Európsku chartu ľudských práv v tomto zmysle, do akej miery sa rešpektuje v danej krajine. Takže asi častejšie by sme to mali spomínať. A myslím, že aj podvýbor pre ľudské práva, spolu s ním teda budeme konať v týchto veciach a budeme sa týmto témam venovať. Pretože áno, toto je stále sa objavujúca téma. A môžeme niečo urobiť naozaj, aby sa zvýšilo povedomie. A môžeme poukázať na prípady, kedy sa nedodržiavajú aspekty ochrany ľudských práv. Čiže môže, týka sa to jednotlivých krajín, ale aj tých organizácií, ktoré vlastne pridelili e, konanie e, tak, takýchto veľkých športových udalostí niektorým krajinám, pravda. My ale môžeme len hovoriť, ale v tomto smere z hľadiska rozhodovania nemáme nejaké rozhodovacie právomoci. Hej? Pokiaľ ide o otázky našich externých vzťahov, tam sa ale tomu penovať taktiež dá. Ďakujem veľmi pekne ešte raz pánovi Frankentálovi a teraz vlastne končíme zasadnutie a ostávajú tu len koordinátori, ak dovolíte. A na zajtra poprosím, nezabudnite si hlasovacie karty. Dovidenia.